Good morning, ladies and gentlemen. Dobrý deň, dámy a páni. Usadte sa, prosím, aby sme mohli začať toto dopoludnejšie rokovanie. Dobre. I open the, the meeting. Takže otváram toto zasadnutie výboru REGI a to bude pokračovať dnes a zajtra do poludnia. Dnes celý deň, zajtra do poludnia. A začneme prijatím programu schôdze. Môžeme prijať e, program schôdze? Dostali ste ho? Nikto nemá otázky alebo pripomienky, takže e, program schôdze je prijatý na dnešok aj na zajtrajšok. Schválenie zápisnice zo schôdzi 24. mája, 25. mája, 15. a 16. júna. Eh, zápisnice sú k dispozícii online. Ak eh, počas dnešného zasadnutia eh, neznesiete námietky, tak budú prijaté. Nie sú pripomienky? Nie oznámenie eh, predsedajúcej mám pre vás eh, jednu informáciu. Minulý týždeň v Bratislave 7. Eh, Európsky summit regionov a miest bola akcia, ktorá sa konala. Organizoval to výbor regionov a slovenské predsedníctvo Rady Európskej únie a Chcem vás informovať, že dvaja z nás, dvaja z našich členov výboru REGI, pán Jan Olbricht a e, ďalší člen sa e, zúčastnili diskusie, pán Olbricht e, na úvodnom paneli spoločne s pánom Markulom a Baraňajom z Európskej investičnej banky. Ja som sa zúčastnila diskusie pokiaľ ide o koordináciu rôznych e, nástrojov na investície spoločne s pánom Katajnenom a pánom Molterom. Bolo to veľmi zaujímavé ako podujatie a ukázalo to silnú pozíciu výboru regionov, e, jednoznačné názory výboru regionov, ktoré sú zaujímavé aj pre náš výbor. Myslím, že budeme mať e, príležitosť vypočuť si názory z výboru regionov aj počas nášho spoločného stretnutia v oktobre. Takže toto je moje oznámenie. Prosím, máte slovo. Ďakujem za túto informáciu o bratislavskom stretnutí. E, potom nasledovala e, Mm, nasledovalo zverejnenie a publikácia, pokiaľ ide o synergické efekty v parlamente, takáto príručka, takáto knižočka o inovačných ekosystémoch, mestách a regiónoch, je tam veľa príkladov a článkov. A keď si to prečítate, tak skutočne vidíte, že ide o synergie. Sú to iniciatívy občanov na lokálnej úrovni, miestne nástroje, aj európske, aj regionálne nástroje. Takže nejde tu len o tú európsku úroveň, ale práve o tie synergické efekty, keď už hovoríme o inováciách e, v súvislosti s rastom a zamestnanosťou. Možno, že by sme všetci mali mať e, túto knihu tu vo výbore E, takisto bola tlačová správa, tlačové vyhlásenie o Európe a e, občanov. A je to veľmi zaujímavé skutočne, lebo tu ide aj o občanov samozrejme, takže bolo by zaujímavé, keby sa to sprístupnilo vrátanie e, tejto kniž, knihy. Áno, tá kniha je veľmi zaujímavá a my ako aj iné materiály a my požiadame výbor regionov, aby nám poskytol exempláre pre všetkých e, členov výboru regi a potom e, ešte sa v Bratislave urobilo vyhlásenie, e, ktoré takisto treba dať k dispozícii a ďalšie dokumenty boli počas stretnutia rozoslané. Ja e, som počas rozpravy práve hovorila o tomto, o synergiách, že toto je to hlavné zameranie nášho výboru. Nejde teda o konfrontáciu rôznych nástrojov, ale o hľadanie spôsobov, ako dosiahnuť synergické efekty medzi rôznymi nástrojmi, nástrojmi programami na využitie všetkých príležitostí, ktoré e, predkladáme miestnym e, úradom ja som si istá, že výbor regionov nám rád poskytne exempláre tejto publikácie a týchto publikácií. Takže toľko k oznámeniam predsedajúcej. A teraz pôjdeme priamo k ďalšiemu bodu e, programu schôdze e, výmena názorov o e, novej správe z vlastnej iniciatívy správna skladba zdrojov financovania pre európske regióny. To je v podstate v nadväznosti na predchádzajúce pripomienky. Vyvážený pomer finančných nástrojov a grantov v politike súdržnosti EÚ. Táto správa z vlastnej iniciatívy bola schválená e, a navrhnutá, potom schválená vo výbore pán Andrej Novakov, je spravodajca, takže teraz dám slovo pánu Novakovovi, aby e, nám e, predniesol svoje názory, pokiaľ ide o, ten prvý, o, o tú prvú výmenu názorov. Áno, ďakujem pani predsedajúca. E, ja sa možno pokúsim použiť e, iné slovo než synergie. Ide tu o súčasné používanie rôznych nástrojov v teréne. Čo možno očakávať od správy? V septembri bude e, predložený prvý návrh, to znamená v tej novej politickej sezóne sa bude o tejto správe diskutovať a potom sa bude o nej hlasovať. Nedá sa povedať, že by som e, hneď e, povedal, prestaňme sa zobrať finančnými nástrojmi a podobne, lebo o to nejde. Eh, ani grantmi, lebo tie finančné nástroje a, a granty sú v podstate dve stránky tej istej mince. Eh, nemôžeme jednoducho si vystačiť bez jednej alebo druhej. Tá správa by mala vychádzať z konkrétnych prípadov a mala by navrhovať konkrétne návrhy, eh, ktoré sa týkajú existujúcich problémov. Nemôžeme strkať hlavu do piesku a hovoriť, Nuž, e, všetko to perfektne funguje v spolupráci, lebo to tak nie je. Keby to bola pravda, tak by sme e, týždeň po týždni nerozprávali o tom, ako robiť e, financovanie krížom a kombinované financovanie a programy spolupráce, kozme a podobne ako riešiť. Takže ja sa pokúsim vykonať e, odbornú analýzu e, kladných stránok grantov a nástrojov a aj záporných stránok a navrhnúť riešenia. Takže toto je môj prístup a pohľad na vec, e, Zdá sa, že keď sa hovorí o tejto téme, tak je to ako futbalový zápas. Máme tu dve e, proti, dva proti sebe postavené týmy, niekto je za finančné e, nástroje, niekto proti a podobne. Takže takýmto spôsobom sa ale nedopracujeme k udržateľným výsledkom, ktoré sú dôležité pre našich ľudí a regióny. Musíme teda nájsť čo najlepší spôsob, tak aby e, oba týmy boli v čo najlepšej kondícii, tak povediac, a aby sme e, veci zjednodušili v rámci tohto plánu a pochopiteľne e, budú tam rôzne príklady, a pokiaľ ide o kohezné fondy, granty a finančné nástroje. Takže viac menej takto uvažujem. No a napokon ešte ide o budúcnosť kohesnej politiky po roku 2020. Teraz totiž máme ešte stále viac otázok než odpovedí na túto tému. A ľudia mimo tohto parlamentu očakávajú od nás odpovede a my im chceme ponúknuť dlhodobé stratégie, a chceme od nich e, e, a chceme im poskytnúť plány po roku 2020, ale my teraz nemáme žiadne konkrétne návrhy na obdobie po roku 2020, takže o to viac menej ide, tak to uvažujem. A tá e, správa E, tam v tej správe nepôjde o to, aby sme dali gól niekomu, ale aby sme posilnili celý ten systém a to na základe konkrétnej analýzy. Takže rád odpoviem na všetky otázky. Thank you. Thank... Ďakujem. Ďakujem za tieto názory. A teraz majú slovo tieňoví spravodajcovia. Pani Rodríguez skupina SND. Ďakujem. Mm, ja si myslím, že e, treba kombinovať tieto finančné nástroje s e, ďalšími finančnými e, podporami. Ide tu najmä o granty. Ide o to, aby sa tie schémy podpory prispôsobili konkrétnym potrebám nielen štátov, ale aj regiónov. Práve preto je kohezná politika tak úspešná v Európskej únii. My pochopiteľne budeme čakať na ten prvý návrh, ale nepochybujeme o tom, že všetky tie nástroje sú zásadné pre rozvoj e, regiónov, najmä e, finančné nástroje, e, ktoré sa kombinujú a majú za cieľ e, stimulovať malé a stredné podniky. Toto je veľmi dôležité, na to treba položiť dôraz. Napríklad e, fondy z Európskej investičnej banky sú veľmi dôležité pre malé a stredné podniky. Budeme teda očakávať návrh, tak aby sme potom mohli o ňom diskutovať ako si povedali veľa noviniek, nie je, nedajú sa očakávať žiadne e, prevratné zmeny v rámci tejto správy, ale očakávame, že tieto nástroje e, sa zabezpečia s cieľom ešte viac posilniť koheznú politiku, aby malé a stredné podniky nezostali bez podpory. Ďakujem. Ďakujem vám. Pani Tomašič, máte slovo. Ďakujem. V prvom rade e, pán Novakov, e, gratulujem k výbere témy na správu z vlastnej iniciatívy. To je veľmi relevantná a aktuálna téma. 11. júla Európska komisia prijala dva nové finančné nástroje pre e, Fond e, mestského rozvoja a e, nástroj na spoluinvestície na financovanie malých, mladých nových podnikov. A v roku 2014 v dvoch programovacích obdobiach kohezné fondy umožnili, aby tieto fondy zohrávali doplnkovú rolu spoločne s grantmi a to môže zvýšiť e, efekt e, financovania a inovácií na e, trhu a takisto zlepšiť mieru absorpcie využívania financovania v členských štátoch a regiónoch, ktoré majú nízku kapacitu spolufinancovania. Používanie finančných nástrojov s grantmi alebo inými formami podpory môže mať rôzne výhody, môže umožniť prispôsobenie finančnej podpory e, poberateľom a môžu e, sa e, podniky rozhodnúť, čo je pre ne priateľnejšie a príťažlivejšie a nástroje, finančné nástroje teda môžu zvýšiť atraktivitu týchto schém a zabezpečiť dlhodobý rastový potenciál. E, sú k dispozícii dva e, prístupy, dve možnosti kombinovanie. Kombinovať e, nástroje a granty v rámci jedného systému a po druhé kombinácia na úrovni toho konečného poberateľa a výsledkov v rámci dvoch osobitných schém, ale Treba pamätať na zodpovednosť, transparentnosť. A samozrejme, treba sa poučiť aj z osvedčených postupov. Ďakujem vám. Ďakujem. A pán Takula, máte slovo. Ďakujem. Takže za Alde by som chcela povedať. Novax. Report. Niečo k správe, o ktorej hovoríme Áno, maximalizujú sa tu politiky v súvislosti s našimi hlavnými cieľmi, keďže európsky systém financovania je veľmi komplikovaný. Je dôležité vyvážiť finančné nástroje tak, aby boli atraktívne pre malé stredné podniky. Takže inými slovami, zjednodušenie to by, bolo taký, to by bol taký hlavný bod tejto správy. Čo sa týka vyváženia grantov, tak tam je zásadné harmonizovať národné systémy a priblížiť Európsku úniu jej občanom a podnikom. Je dôležité nájsť správnu vyváženosť. A príliš často si predstavujeme financovanie ako granty, ktoré prinášajú len krátkodobú pomoc a spoliehame sa len na granty a na, nie na splácanie. To si myslím, že je krátkozraké. Potrebujeme dlhodobé riešenia, ktoré sú podkladom pre dlho, siahlé výsledky. Financovanie v rámci súdržnosti by malo byť lepšie dostupné a prispôsobené situácii. Úloha Ďakujem. Pani Vana, chcete sa prihlásiť slovo? Chcem ospravedlniť kolegu, ktorý je spravodajca, nemôže tu dnes byť. Takže ide nám o to, že chceme podporiť e, transparentnosť, zodpovednosť a demokratický dohľad a zároveň chceme, využiť, e, chceme zlepšiť využívanie grantov a to by sme radi videli aj v tomto návrhu. Chcel by sme povedať, že v zame vyváženosti chceme, aby politika súdržnosti si udržala svoj investičný charakter, aby sa nepremenila na finančný produkt. Taktiež si myslíme, že využívanie finančných nástrojov by malo závisleť od sektora, nie od kategórie regióna bolo účinné. V každom prípade finančné nástroje musia plniť rovnaké kritéria ako granty, aby vytvorili nové dobré pracovné miesta, podporili udržateľný rozvoj, e, zelené hospodárstvo a tak ďalej. Je treba, aby plnili ukazovatele výkonu a taktiež zlepšovali absorpciu toto sú pre nás kľúčové prvky tohto návrhu. Tešíme sa na spoluprácu s pánom Novákovom. Ďakujem. Thank you very much. Ms. Michelle, would you like to... Ďakujem, pani Michel. Chcete sa ešte vyjadriť? Nie? Áno? Ďakujem. Ja som vďačná spravodajcovi, že chápe, že všetky finančné nástroje majú svoje opodstatnenie a je to otázka, že aké ďalšie nástroje vedú v akej dobrej účinnosti. Tu sme dosť kritickí, napríklad čo sa týka účinnosti fondu EFSI, ktorý bol v podstate nariadený z vrchu. No a zo skúseností, ktorú máme napríklad so zastupcami východného Nemecka. Tam vieme, že takéto veci nefungujú. Takže myslím si, že v rámci správy by sa, my sa mali sústredovať aj na to, aké alebo ktoré finančné nástroje majú akú účinnosť a mali by sme tlačiť na to, aby sa nenahrádzali štruktúrálne fondy, ale aby sa tam tie podmienky ponechali tak, aké sú. Ďakujem. Pani Demáto. E, ďakujem, pani predsedajúca. Táto správa je mm, pre nás obzvlášť zaujímavá. Každá správa výboru regí často hovorí o finančných nástrojoch. Takže my vítame iniciatívu kolegu Novakova a určite sa budeme snažiť prispieť aj našimi postrehmi. Už teraz by som chcela niečo poznamenať podľa správy súdneho dvora z minulého štvrtka. To je veľmi dobrá zoda okolností je e, e, treba dať nové odporúčania práve e, s ohľadom na finančné nástroje v rámci rozpočtu Európskej únie. A ja teraz chcem povedať toto. Podľa súdu sa zlepšil legálny a právny e, rámec e, pre finančné nástroje až do roku 2020, stále sú ešte nejaké problémy. E, týka sa to hlavne toho starého naprogramovania FES, FC. A tu boli veľmi vysoké náklady na realizáciu týchto nástrojov vo vzťahu alebo v porovnaní s celkovým objemom finančných prostriedkov, ktoré sa poberateľom vyplatili. Potom ďalší postreh súdu je ten, že e, niektoré finančné nástroje e, nakoniec sa e, nedostali až k, do súkromnej sféry. Takže ten počet e, finančných nástrojov je podľa súdu naddimenzovaný, pretože e, celkové vyplácanie týchto fondov bolo e, stále veľmi problematické. V, prakticky v, polovine, v polovici prípadov, kedy sa vyplácali tieto finančné nástroje. Súd zistil, že tie požiadavky, e, ktoré predložili poberatelia, boli nadsadené. Takže e, v podstate dochádzalo k prekapitalizovaniu e, nástrojov. V, na roky 2014 až 2020 sa tento rámec zlepšil napríklad v prípade e, finančných nástrojov, ktoré sú vystavené konkurencii a tam sa požaduje aj e, vyhodnotenie ex ante. To znamená, že sa posudzuje potrebnosť e, takýchto nástrojov. Ale toto ešte nie je povinné, to znamená takáto, takéto vyhodnotenie ex ante. To sa len odporúča a v rámci tohto hodnotenia e, sa hodnotia a vyhodnocujú e, podklady na žiadanie takýchto e, finančných nástrojov. Členské štáty majú do roku 2020 väčšiu flexibilitu pri využívaní finančných nástrojov. Môžu napríklad vychádzať z jednej alebo viacerých investičných priorít v rámci FES alebo FC a z tematických cieľov ale e, zapojenie viacerých regiónov e, by e, mohlo celú situáciu ešte skomplikovať a priniesť ďalšie riziká. Toto vyžaduje zlepšenie štruktúry financovania. Takže nás hlavne zaujíma to, aké sú problémy na úrovni schopnosti štátov a regiónov riadiť tieto fondy. Všetko závisí od toho, v akom kontexte sa fondy využívajú a s akými cieľmi. Ide tu napríklad aj o ten tzv. multiplikačný efekt nástrojov. O tom píše súd na strane 44, ale v každom prípade tieto problémy treba analyzovať e, prípad od prípadu. Ďakujem. Ďakujem, pán Hedman. Ďakujem za slovo. Chcel by som pogratulovať pánu Novákovovi. Chcem aj poďakovať za jeho prístup, pretože z toho, čo som počul, tak e, skutočne prístup je vítaný. Poznáva sa mi tento predpoklad, že situácia nie je dokonalá, že je treba ju analyzovať. To je zásadné. A myslím si, že táto správa tým pádom určite bude veľmi dobrá. Nepochybne ako aj Mr. Novak, pán Novakov, si myslí, že, myslí, že neexistuje synergia medzi nástrojmi, ktoré slúžia na rozvoj regiónov a je to v prospech um, regiónov. Finančné nástroje na seba nenadvezujú. Každý si ide svojim smerom a Otázka krížového financovania medzi Európskym sociálnym fondom a Európskym fondom pre miestny rozvoj. Taktiež tu musíme ju vyriešiť, aby sme dosiahli naše ciele. Chcem pogratulovať spravodajcovi za jeho prístup, pretože to synergia je veľmi dôležitá, dôležitejšia než kedykoľvek predtým. A som veľmi rád, že pán Novakov chce hovoriť aj o období po roku 2020. Myslím si, že túto diskusiu by sme mali už začať teraz. No a v tejto správe sa hovorí o tom, že musíme vyvážiť a skombinovať rôzne zdroje financovania. Je treba hovoriť o budúcnosti. Ja nie som naivný. Nemyslím si, že zmeníme niečo ešte v súčasnom období, ale dúfam, že po roku 2020 sa nám to podarí, tak aby tam bola takáto synergia, aby na seba finančné nástroje nadvezovali. Čo sa týka zjednodušenia, tak ja o ňom hovoriť nebudem, pretože ho, o ňom hovoríme stále dokola. A Zjednodušenie teda je samozrejme, malo by byť samozrejme a som rád, že o ňom budete vo svojej správe hovoriť. už myslím si, že vo svojej analýze by ste mali zjať do úvahy aj granty, ktoré môžu byť navrátené a taktiež tie, ktoré sú nenavratné. A taktiež by ste sa mali sústrediť na možno nejaké zmiešané schémy, ktoré budú podporovať tých, ktorí dobre čerpajú fondy a taktiež e, to rozdeliť na e, návratné a nenávratné e, granty. Možno tam udeliť aj nejaké odpustné obdobie. To by sme mohli zvážiť, pokiaľ by sa vám to podarilo v rámci vašej správy, to bolo dobré ale vo všeobecnosti si myslím, že vaše východiskové stanovisko je dobré a gratulujem k správe. Ďakujem. Ešte niekto chce hovoriť? Pán Storoj. Už eh, v rovnakom zmysle by som tiež chcel rozmýšľať spolu s ostatnými. Chcem povedať, že je veľmi dôležité, aby výbor pre regionálny rozvoj sa venoval tejto správe. Keď sa pozrieme na to, čo tam hovorí pán Novakov, je dôležité vedieť, aké štúdie sú v tejto oblasti, aké sú, e, je vzťah medzi našimi cieľmi, našimi finančnými nástrojmi a ako sa chová trh. Myslím si, že naše finančné nástroje by nám skutočne mali pomáhať keď ľudia hovorí o FC, a o FC sa momentálne hovorí veľa, tak, sa, tak sa treba opýtať aj, či je treba stiahnuť peniaze z trhu a poslať ich do členských štátov? Čo vlastne chceme dosiahnuť? A vtedy sa začnú vytvárať projekty, ktoré odpovedajú určitým cieľom. Samozrejme, je tu je to aj o trhu a o konkurencieschopnosti. Ale čo sa týka fondov, tak tie sa vždy snažia doplniť alebo vyplniť zlyhania trhu. Takže áno, máme tu finančné požiadavky, ktoré sú dôležité. A ja si myslím, že táto správa je dôležitá pre náš výbor. Hovoríme tu o synergiách to je dobré. V tomto nariadení je veľa vecí, ktoré musíme sledovať. Povedali ste, že finančné nástroje existujú a komisia chce navýšiť eh, fondy v rámci týchto finančných nástrojov. Ale treba sa pozrieť na to, čo sa momentálne deje aké máme skúsenosti, aké sú rozdiely medzi rôznymi členskými štátmi, čo sa týka účinnosti a využívania zdrojov, aké sú rozdiely medzi novými členskými štátmi a starými. Keď sa pozrieme napríklad na Bulharsko a Rumunsko, ako dva príklady, momentálne máme najviac informácií o Maďarsku, ale vidíte, že v podstate vo všeobecnosti tých údajov je dispozícii dosť, takže môžeme všetky tie informácie využiť. Druhá vec, na ktorú je treba sa pozrieť, sú pravidlá na druhej strane. Sú tam nejaké iné pravidlá, sú tam iné režimy, ktoré sa využívajú a je treba, aby tam existovali synergie. A tuto určite sa dá dospieť zaujímavým záverom keď to porovnáme. Ale mám dojem, že keď sa pozrieme na Európsku investičnú banku, tak oni stále hovoria, ale nehovorí o tom, aký je ten skutočný dopad. Hovoria, dobre, máme tento skvelý, úžasný obchod, ale nevieme, čo je v regáloch. A my sa to musíme dozvedieť. My musíme vedieť, čo vlastne je súčasťou e, týchto fondov. Takže pokiaľ by ste mohli lepšie objasniť, ako tieto nástroje vlastne v rámci politiky súdržnosti fungujú, tak by ste nám dali príležitosť sa dostať dobrým informáciám, ktoré boli podkladom pre tú predbežnú revíziu, ktorá onedlho prichádza. Pani Breso, ďakujem. Takže len dve krátke pripomienky, pretože Pripravujem správu, ktorá doplňa túto správu a je tam o fungovanie Junckerovho plánu a EFSI a aký to má vzťah štruktúrálnym fondom. No a momentálne je to tam dosť také poskromné. Snad sa to zlepší. Ale Ide nám o to, že je treba dosiahnuť lepšiu a ľahšiu spoluprácu Mali by sme prepracovať finančné nástroje. Fond FC nemá príliš veľa zdrojov, ale mohol by sa využívať zároveň s vnútornými finančnými nástrojmi v rámci štrukturálnych fondov, a toto by mohol dať ten správny rozmer. No ale mnoho ľudí hovorí o tom, aké sú náklady na využívanie finančných nástrojov. No ale často sú tam len také malé projekty totiž. A myslím si, že to, týmto smerom by sme sa mohli ubrať spolu. A toto by nám umožnilo dosiahnuť to, aby rozvoja politika na regionálnej úrovni bola účinnejšia. Súhlasím s tým, čo povedal pán Nistelrooy. Myslím si, že by sme mali dostať väčšiu konkurencieschopnosť v tomto sektore. Mali by sme mať, byť schopní ponúknuť aj ďalšie príležitosti, ďalšie nástroje. Vyzerá to tak, že situácia je často veľmi komplikovaná. Treba sa ešte pozrieť na to, koľko vlastne trvá um, manažovať takéto komplikované finančné nástroje, ale pokiaľ by Európska investičná banka viac spolupracovala s inými inštitúciami a mohla by ponúknuť jednoduchšie alebo transparentnejšie finančné nástroje, ktoré bolo lepšie pochopiteľné, tak určite si myslím, že tá súťaž v podstate by nikomu neuškodila. Nož. Ide tu o otázku, ktorú mali riešiť národné alebo regionálne miestne platformy. Je treba sa pozrieť na to, či by Európska investičná banka mohla vytvoriť takéto platformy, ktoré by potom pomáhali špecificky s rozvojom malých a stredných podnikov. Pretože potrebujeme nástroje, ktoré budú mať správny formát, aby pomáhali regiónom. Pretože, pretože pokiaľ budú príliš komplikované, tak ich ľudia nebudú používať. No a keď sa zamyslíme nad týmito otázkami, tak už je k záverom a ja si vašu správu prečítam s veľkým záujmom a mali by sme mať koherentné stanovisko v súvislosti s tým, čo sa deje na rôznych stranách. Ďakujem. Ďalšie prihlášky, ak nie, tak sama sa zúčastním diskusie. Budem hovoriť bulharsky. Ťažké by to tiež bolo diskutovať s bulharským kolegom v angličtine. Za ideje ten gospodin Novakov. Chcem vyjadriť podporu k pozícii Novakova a jeho úvodnému bodu, ktorý ktorý prijal v správe, chcem upútať vašu pozornosť na nasledovné. Finančné nástroje nie sú niečím novým. Fungujú cez e, operačné programy e, členských krajín. Tak tomu bolo i v minulom období. ...2007 až 2013 zistenia účtovného dvoru bolo dobrou analýzou. Finančná analýza avšak využívaná rôznymi programami je na úrovni programov a schopnosti sú tu obmedzené. Pokiaľ ide o potenciál samotných programov, myslím si teda, že teraz, keď FC už je v prevádzke a keď nové finančné nástroje sú vytvorené, Mohli by sme analyzovať rôzne úrovne z e, manažovania finančných nástrojov a a mať taký hĺbší pohľad na možnosti e, synergii medzi verejnými investíciami a grantmi i e, pokiaľ ide o financie zo súkromných zdrojov a bank. Samozrejme nie z jednotných jednej banky, ale z rôznych bank a inštitúcií. Toto by výrazne obohatilo návrhy so správy a bolo by to dobrá báza pre e, rozpravy. V období tiež po roku 2020, keby sme mohli mať úsilie na e, pritiahnutie výrazného množstva zdrojov, nielen verejné investície, ale tiež súkromný sektor, je investície z neho. Želám maximum, maximum úspechu správe, e, budem ju pozorne sledovať a teším sa na návrhy. Vidím, že ďalšie poznámky tu nie sú a preto udelím slovo pánu Novakovi, ak chce odpovedať. Ešte predtým avšak chcem dať slovo predstaviteľovi Európskej komisie a tým je pán Thomas de Betum. Je to správne vyslovené? Máte slovo. Ďakujem. V skutočnosti prvá e, reakcia, keď som počul komentáre e, členov výboru, tak e, sa tu objavili obavy týkajúce sa implementácie finančných nástrojov a sú rovnako relevantné i pre nás, keď sa požreme na finančné nástroje, na tvorbu pracovných miest jednoduchá kalkulácia by vyzerala, že e, keď podporuje malý aj stredný podnik s 50%, aký je tu rozdiel, pokiaľ ide o dopad? Keď sa dajú granty alebo pôžičky, ktoré sa budú rozvíjať a využijú sa viackrát na ten istý účel. E, v skutočnosti finančné nástroje e, sú mechanizmy plnenia ako ste navrhli, malo by sa to porovnávať so splatiteľnými grantami, ako spomenuli dnes niektorí poslanci. Pokiaľ ide o granty, to nie je riešenie nefinančných bariér. To treba mať u koheznej politiky na pamäti. Kondicionality ex ante, iné bariéry sa tiež riešia. Nie je to paušálne riešenie i v tom apele smerom k finančným nástrojom e, znie návrh, že to by bolo to správne riešenie na vytváranie pracovných miest. Treba však mať e, na pamäti, že keď sa, kým sa minú prostriedky, malo by to byť v správnom kontexte. Pokiaľ ide o právny rámec, vychádza sa z toho, že pri partnerských zmluvách a že by sme sa mali pozerať na najlepšie možné formy financovania ktoré sa využijú, kým sa začneme rozhodovať, či to budú granty alebo finančné nástroje. V samotných programoch by mala byť k tomu analýza. A je jasné, že finančné nástroje nie sú tu pre všetky typy projektov a investícií. Mali by tu byť e, o prípady zlyhania trhu, e, optimálne situácie, takisto regulovanie fondu EFSI na finančne životaschopné projekty, aby, sa, aby tu bola návratnosť, takisto súkromný sektor, očividne. A tiež očakávame to, že ak sa zameriame na správnych príjemcov, e, malé a stredné podniky, 90% totiž smeruje práve malé a stredné podniky. Takisto e, v tom nariadení je zabezpečené, aby predtým, než sa prispieje e, na nejaký nástroj, sa bude e, posudzovaním ex ante analyzovať možné zlyhania trhu a bude sa analyzovať možnosť kombinácie s grantami. Nariadení sa vychádza z toho, že kombinácia s grantami je prípustná sú tu špecifické ustanovenia v nariadení, kde sa hovorí o tom, ako v rámci jedného nástroja či viacerých možno tieto veci kombinovať. A to je následkom z, e, vlastne minulých programových období. Pre vašu informáciu komisia uverejnila e, inštrukcie e, usmernenia o použití E, pokiaľ ide o prostriedky, ktoré majú riadiace inštancie e, použiť, aby sa našiel ten správny mix medzi oboma formami. Finančné nástroje teda nie sú riešeniami paušálnymi a vieme, že e, granty sú potrebné pre veľkú časť kohezných politík. Dnes je to vlastne e, menšina. To treba mať na pamäti. 10 e, financií a z toho spomínali ste EIB ako hlavného finančníka e, rozvojová banka je to vlastne minoritná, pokiaľ ide o objem, pretože väčšina zdrojov spravujú národné verejné i regionálne verejné banky, dokonca súkromné banky v regióne. To treba mať na pamäti, hoci investičná banka je dôležitým spúšťačom pre rozvoj produktov, technickú pomoc, financovanie, LPB a regionálne banky zohrávajú aj tak veľmi kľúčovú úlohu. Je to skrátka skromné, pokiaľ ide o objem fondov. Chceme dvoj, zdvojnásobovať využitie postupne v každodennom využití. Tento Posun však bude postupný, nebude to e, revolúcia zo dňa na deň. Má to výrazné dopady na verejné financie, na mieru zadlženia, na typy e, manažovania pre samotných príjemcov, ktorí sú zvyknutí po 10 ročia príjmať granty a dnes malé a stredné podniky sú často veľmi spokojné s príjmaním podmienok za určitých zvýhodnených podmienok a to je totiž viac prepojené s ich e, obchodným profilom veľmi často. A takisto pre e, zákonodarcu e, nie je ten posun želateľný zo dňa na deň. V kontext tohto finančného nástroja rizikové financovanie tam ide o to, aby sa to aplikovalo detailnejšie a tie národné agentúry spôsob, akým to má dopad na financovanie súkromného sektoru, nož takto zohráva dôležitú úlohu pri otázke štátnej pomoci. Záverom snáď, ako ste spomenuli, cieľom je zdvojnásobiť využitie finančných nástrojov za počas programovacieho obdobia a v tej súvislosti berieme e, na vedomie to, že môžeme to kombinovať a že sú tu prípady, ktoré sa môžu nájsť. Technická pomoc, podpora, napríklad v oblasti energetickej účinnosti sú programy, ktoré kombinujú programy pre záverečných uh, užívateľov, malé a stredné podniky. Časť týchto požičiek sa kombinuje práve s grantami. To je teda ten klasický príklad. Ďakujem. Ďakujeme teraz samotný pán Novakov e, záverom. Nespomínam si, e, kedy toľko kolegov z toľkých politických rodín mali rovnaké názory na tému ako ja. A to je zárukou, že správa bude vyvážená a dobrej kvality. E, môj názor je ten, že správa to bude práve taká, e, ktorá nepôjde len do poličky a bude sa na nej e, hromadiť prach. Nie, bude prakticky užívateľná e, užívateľmi. Budeme môcť prakticky riešiť problémy každodenné a môže to byť začiatok rozpravy o koheznej politike po roku 2020 a spôsob e, zlepšenia e, toho mixu medzi nástrojmi a finančnými na jednej strane, na druhej strane grantami. Teším sa na diskusie s komisiou, stretnutia s tieňovými spravodajcami z rôznych politických stran a ďakujem. Ďakujeme. E, očakáva sa, že návrh správy bude pripravený niekedy v októbri, snáď a asi budeme hlasovať v januári. To je taký ten očakávaný harmonogram. Uvidíme, čo nám ukáže realita. Želáme veľa úspechov správe. Teraz prejdeme k ďalšej, e, ďalšiemu budu programu. Ním je bod, ktorý nasleduje vypočutie z regi z 15. júna. Tu máme dnes ďalšiu možnosť zase stručne posúdiť e, výsledok rokovaní medzi členskými krajinami, komisiou o partnerských dohodách a operatívnych programoch, tak ako to vyžaduje e, článok 16 spoločného nariadenia. Ako sme v januári rozhodli v tomto výbore, vypracovať implementačnú správu o téme po prijatí oznámenia v komisii z decembra 2015 plniac e, pred, e, povinnosti podľa článku 16 spoločných predpisov, komisia do, pridáva v doplnku dva podrobnosti pre, ku všetkým členským krajinám. Pán, pán Nistroj, náš e, dnešný spravodajca, sa s nami podelí o jeho e, prvé myšlienky k téme. Časť už sa odprezentovala v pracovnom dokumente Dostali ste ho pred týždňom zo strany spravodajcu, za čo vám ďakujem, pán spravodajca. Návrh správy bude prezentovaná v, v septembri a asi budeme hlasovať na prvom stretnutí v novembri. Toto sú naše e, zámery. Teraz dám slovo pán, pán Nistelrojovi, aby na, povedal jeho nápady. Veľmi dobrý plán. E, plánovali sme to na desiatu a presne sa presne to plníme. Ďakujem za príležitosť e, ujať sa slova e, v rámci výmeny názorov. Viete sami, že je to výnimočný okamžik, nové obdobie 2014 až 2020. Poprvýkrát môžeme e, pochopiť, čo sa presne deje, čo vzýšlo z tejto dohody s členskými krajinami naozaj máme možnosť e, e, zistiť, či naša politika je uspokojivá, či prináša plody. Preto mám rovnaký prístup, prezentujúc tento materiál, kde sú časti analýz, e, upozornení. A dnes máte, pred, dnes máte možnosť mať veľký vplyv na tie body, ktoré si zaslúhujú vyjasnenie Možno sa na, ne, na to pozerať z toľkých uhlov pri vyjasňovaní a tiež tu môžeme mať prvú možnosť výmeny názorov s Európskou komisiou. Takže e, na úvod budem veľmi stručný. Prvá vec je tá, treba si uvedomiť, že sme využili inú metódu, bezprecedentne nezvyklá nová zmena Hovoríme o veciach založených na výkonu vo všetkých sektoroch európskeho financovania či politík, vo vzťahoch e, s príjemcami, s členskými krajinami. Podarilo sa to. Predložili sme veľmi e, silnú e, a rozšírenú možnosť práce, kde už ex ante kondicionalita bola výrazne silná, kde sme mali veľmi dôležité myšlienky, ako zapájať e, partnerov členských krajín, ako e, zapojiť partnerov a veľmi e, silná, silný pohľad na výsledky, výkonnostné výsledkové kritéria v tých 11 tematických zameraniach. je tu určitá evolúcia v rámci tohto obdobia, trvalo to podlhé obdobie, e, dostať vlastne na stôl výsledky, dať to dokopy, to je e, článok 16.3 správy. Poprvýkrát sme zmenili systém a nepozeráme sa na to, čo vznik, e, je na záver a výsledkom, koľko prostriedkov sa dobre spoužilo a koľko kilometrov ciest sa postavilo Povedali sme si o inom prístupe, že Európa chce vedieť o centrálnych kohezných cieľoch programu do 2020. Tieto ciele by sa mali splniť a nie veci iné. Sú tu dôležité zmeny, ale mali by sme si e, vyhradiť čas na to, aby sme mali e, vymieňať prvé názory, či v Európe je možné to spravovať tu, kde množstvo vecí nefunguje. Vypočujte si rád e, rozhlas E, čítajte noviny, vidíte, že to nefunguje. Je to veľká zmena, je tu množstvo partnerov, spôsobom, ako e, používame prostriedky. Nie je to príbeh vágný, je veľmi konkrétny. Čo som však e, naznačil v svojom materiálu, je, materiály som vyzdvihol, naznačil e, schematicky tieto body. Množstvo krajín na druhej strane to vidíte. Veľká časť verejnej, e, v časti verejných prostriedkov sa používa v týchto e, zložitých e, časoch. V rozvinutejších regiónoch to bolo iné, ale to vieme, toto je ten zámer podporovať krajiny s menej HDP. Takže vidíte, Urobili sme to, ale za týchto okolností naozaj vidíte, čo sa podarilo urobiť našimi nástrojmi. A v ďalší môj boj k oznámeniam. Pre mňa je také dôležité po e, Brexite a po tom, čo sme sa presvedčili, že tí, čo dostali najviac prostriedkov, Wales napríklad, e, bojovali proti Európskej únii. To je neuveriteľné, pretože je jeden z mojich dobrých priateľov, zástancov. Toho sa to týka. Ak sa nepozrieme na náš úspech a ak sa nepozrieme na to, ako by sa ľudia mohli zapájať, aby ľudia samotní mohli byť veľkými výťazmi našeho boja za rast a trvalo udržateľné prostredie, tak nám to uniká pointa, pretože e, e, chyby sa pripisujú vždy byrokracii Európe. Takže kto má hovoriť za tieto politiky? Tu nám čo si uniká, Európska komisia jednoducho nie je taká viditeľná. Neviem, či to bude hlavný bod e, môjho dokumentu. Áno, je to hlavný bod. Je dobré to povedať. Ak neskôr vás vykopnú, a to sa môže zdať v týchto dňoch v každej krajine, mali by sme na novo premýšľať o našich e, metódach, zapájania sa občanov, o nástrojoch a tak ďalej. Na to sa pozrieme. Tá tematická koncentrácia fungovala a v tom, na tom vypočutí zaznela podpo- výrazná podpora členských krajín našich odborníkov. Očividne pomáha vytvárať zacielené politiky a spájať partnerov, ktorí sú v mestách a v regiónoch, v teréne a kde zohrávajú dôležitú úlohu mať potom spoločné pohľady. A to je práve presne to, e, čo sme chceli. 10 e, e, miliard z CEF sme do toho investovali, ale teraz vďaka tým prioritným cieľom už sme úspešnejší. A napríklad sociálny fond e, zainteresovaných strán, to takisto e, budem pokrývať. Tam sa hovorí o 25 ale v 25%, ale my sme splnili až na 28%. To znamená, že my sme schopní urobiť oveľa viac my skutočne robíme viac, než sa predpokladá. A ciele ERDF, výskum a inovácie a podobne, tam je to tiež ešte viac. Takže pokiaľ ide o plnenie, dosiahli sme dobrú rovnováhu. Myslím, že e, skutočne, aj keď o tom môžeme debatovať, tak sa nám darí. E, podmienenosť, to sa nám takisto darí držať pod kontrolou. Je škoda, že sa e, niektorým krajinám nepodarilo dokončiť e, otázky kondicionality, ale e, ak sa to skutočne nevyrieši do, koncu, do konca roku 2016, tak sa pozastaví aj tok peňazí. Takže dôsledky sa dostavia, ale v podstate to fungovalo aj na vypočutí sme si to vypočuli. Darí sa nám zainteresovať e, príjimateľov a organizovať celý proces krok za krokom. A myslím si, že aj to, čo sa píše e, v tejto knihe, sa uberá úplne tým istým smerom. Je tam veľa príkladov, aspoň 20 príkladov toho. Takže ja som na to hrdý. Myslím, že sa nám dobre darilo a mali by sme to ukázať e, ostatným kolegom v parlamente, v našej skupine aj v iných skupinách. Synergie, o tom sme hovorili aj minulý týždeň a je to aj v správe kolegu. Tu ide o zjednodušenie, to je azda jedna z tých slabých stránok. Je tam veľa rôznych e, tematických zameraní, ex ante, Eh, hodnotení a podobne a podmienení. Ale myslím si, že v tomto sme pokračovali a postupovali príliš rýchlo. No a potom omnibus. Zavedú sa eh, prvé zmeny a budú sa eh, diskutovať v rámci návrhu, legislatívneho návrhu v parlamente Boli sme eh, napríklad v Chorvátsku sa pozrieť na situáciu a eh, zistili sme, že sú určité eh, riešenia, ktoré sú účinné vďaka našim technickým, našej technickej podpore. Takže Myslím si, e, že toto všetko je obsiahnuté v e, správe o súdržnosti, v šestej správe o súdržnosti a aj vo vašej správe. E, partnerské, partnerský princíp, na to sa pozeral aj výbor regiónov. Opäť krajinám sa darilo dobre podľa toho, ako sme plánovali. To znamená, na úrovni verejných orgánov, volených orgánov, obchodných partnerov, partnerov vo vzdelávaní a podobne. Ale nemalo by sa to odohrávať bez dostatočnej komunikácie, aby sa nezišlo 50 ľudí, ktorý, e, ktorým povieme, urobte, povedzte nám, čo chcete, ale my sa nakoniec urobíme podľa svojho. Takže e, tá situácia je e, komplexná a ja e, predložím svoju správu podľa plánu v septembri. Takže sa o nej bude hlasovať na konci roka. Toto sú teda tie najdôležitejšie body, na ktoré som chcel poukázať a predpokladám, že aj vo fáze pozmeňovacích návrhov prídu ďalšie pripomienky. Ja som samozrejme otvorený Ďakujem vám. Ďakujem. A teraz e, začneme diskusiu s tieňovými spravodajcami. E, takže pani Kristýn Vesval. Ja, Ďakujem, pani predsednička, milí kolegové, kolegyne. Chcela by som začať dvomi takými poznámkami. Možno taká jedna je netypická pre mňa v tomto výbore. My sme sa rozhodli, touto správou, teda spísať e, správu, ale myslím si, že môže byť trochu predčasná už nejakým spôsobom e, tam niečo hodnotiť finálne. Takže možno také kritické pripomienky. Možno by stačilo poďakovať, ale ja som pochopila, že v tejto správe ide predovšetkým o to, ako bude vyzerať ďalšie obdobie v oblasti politiky súdržnosti po roku 2020. A teraz je tam o konkrétne návrhy. Takže možno nielen kritika, ale skôr taký otáznik, ktorý tu vyvstáva z mojej strany. No a poukázať aj na pozitívne veci by bolo taktiež treba. Lambert van Nistelrooy vo svojom dokumente sa venuje veľa dôležitým otázkam, čo sa týka budúcnosti. Ja ho podporujem a určite by sme mali podporiť všetci. A už by to bolo súčasťou predchádzajúcej správy. A zase to opakuje, je treba zviditeľne lepšie predať politiku súdržnosti. Lepšie externé prezentovanie tejto politiky je dôležité, predovšetkým v časoch, ktorými teraz prechádzame. Je treba európskym občanom objasniť a zhmatateľniť význam projektu Európa. Takže súhlasím s tým, že tematická koncentrácia je dobrá a že to funguje. My sme prešli od toho princípu krhly, ten už doslúžil, ako hovoríme v Nemecku. A to bolo dobré rozhodnutie. Keď podporujeme inováciu, digitalizáciu, boj proti klimatickým zmenám, všetko toto je, sú správne postupy. A Lambert van Nistelrooy má pravdu, keď hovorí, že je treba venovať sa aj téme zjednodušenia. Je to téma, ktorá tu stále vyskakuje znova v rámci výboru. No, už sa urobilo pár krokov, ale ešte musia prísť ďalšie, rozhodne. Pre mňa je to tak, že v rámci posledných rokovaní hľadom štruktúrálnej politiky a politiky súdržnosti bolo dôležité vyhodnotenie princípu partnerstva. Pretože tam občania, všetky zúčastnené strany, ale aj ľudia v regióne môžu sa zúčastniť v tomto postupe, aby Európa im bola bližšia. Toto je pre mňa kľúčový prvok. No a už sa tu zaznelo, že mali sme pozitívne a negatívne reakcie Niekto hovorí, že je skvelé, ako sa nám podarilo zahrnúť aj miestnú úroveň. A v iných regiónoch to vôbec naopak nevyšlo. Takže mali sme pozbudiť regióny, možno ich prinútiť, aby skutočne uplatňovali princíp partnerstva. Ja som sa zaoberala týmto aspektom, ako aj viacerí ostatní, preto som rada, že v tomto pracovnom dokumente sa vyhradil tomuto priestor a vychádzam z toho, že aj v správe tomu tak bude. Ďalšia vec, Lambert, kde som trochu neistá, prepojenie s európskym semestrom, náš tak úplne nechápem. To vyhodnotenie finančných nástrojov alebo e, rezervy výkonu, tam som trochu skeptická. Nie som si istá, či RIS3, teda inovačná stratégia pre e, inteligentnú špecializáciu, či toto musí byť súčasťou politiky súdržnosti po roku 2020. Tu by ma napadli skôr iné základy alebo podklady, ktoré by som považovala za smysluplnejšie. Na záver chcem ale povedať toľko. Napriek tomu, že tá správa sa mi zdá trochu záhadná, takto na úvod, Myslím si, že Lambert van Nistelrooy predložil dobrý základ a naša spolupráca bude kritická, ale určite dobrá. Thank you. Thank you very much. Ďakujem vám. A teraz pán Van Miltenburg. E, nevidím tu tieňového spravodajca e CCR, takže pán Van Miltenburg. Ďakujem, budem hovoriť e, po holandsky, lebo je čudné hovoriť e, e, s holandským e, spravodajcom po anglicky. Ja som veľmi rád, že sa pán Van Nistelrooy ujal tejto témy. Je nielen zaujímavá, ale aj veľmi dôležitá vrátane príslušného článku. Ide tu o implementáciu európskych štruktúrálnych e, fondov a e, fondov súdržnosti. Ide o to, kto vlastne bude mať e, osoch z tohto programu. Takže článok 16 je dôležitý. Tu ide skôr o taký kvantitatívny prístup a menej už je tu zastúpená kvalitatívna analýza ale e, v každom prípade e, máme príležitosť e, rozpracovať podrobnejšie celú otázku. Pokiaľ ide o dokument, ktorý predkladá, hovorí sa tam o tom, že súčasná politika súdržnosti je v podstate dnes takou politikou, kde sa E, ktorá sa tak povediac rozmieňa e, na drobné, ja si myslím, že je veľmi dôležité ukázať občanom, čo skutočne robíme a aj nemecká kolegyňa to tvrdí a má úplne pravdu a pokiaľ ide o FSI, tam treba dohliadať skutočne na primeranosť a vhodnosť výdavkov Ide e, presne o to, e, čo vlastne celú dobu sledujeme. To znamená dosiahnuť konkrétne výsledky. Musíme sa držať priorít, ktoré e, si stanovíme spoločne a treba zabezpečiť, aby boli projekty, aby, to boli projekt, aby sme robili také projekty, ktoré majú skutočnú pridanú európsku hodnotu Ďalej je tu otázka rozpočtovej flexibility a pokiaľ ide o ciele e, agendy Európa 2020, tam treba oveľa viac nastojiť na tematických e, cieľoch a potom e, ex ante podmienenosť na stanovenie vhodných cieľov je tento prístup ex ante veľmi dôležitý E, takže e, musíme sa zaoberať aj príčinami e, tej súčasnej situácie, pretože ide hlavne o to, aby sa tie investície dostali tam, kam sa majú dostať. Takže toľko ku e, podmienenosti ex ante. Treba takisto e, sledovať e, efektívnosť využívania týchto fondov. Okrem toho chcem ešte upozorniť na teritoriálnu európsku spoluprácu, najmä na tie možnosti, ktoré existujú, pokiaľ ide o cezhraničnú mobilitu a dopravu Nemali by sme vytvárať nové ukazovatele. Pripomeňme si tu už diskusiu, ktorá na túto tému e, prebehla v minulosti. Na rozdiel od kolegov, ja si nemyslím, že v nasledujúcich rokoch e, bude možné zvýšiť rozpočet. Teraz máme 2,8 e, k dispozícii. Viem, že to je málo a Mm, s takýmito obmedzenými fondmi sa nám asi nepodarí úplne odstrániť prekážky mobility. Pochopiteľne z tohto hľadiska je takisto dôležité posilňovanie vnútorného e, trhu a odstraňovanie hraníc. Dôležité sú aj špecifické odporúčania pre jednotlivé krajiny, tak ako je to uvedené v oznámení. Investície e, za posledné roky, najmä v krajinách Južnej Európy, nakoniec nepriniesli žiaduce výsledky, a to aj v dôsledku toho, že sa nevykonali potrebné reformy. To znamená, že všetko bude fungovať len keď členské štáty prevezmú svoju časť zodpovednosti. A ja očakávam e, pozitívnu spoluprácu s pánom spravodajcom aj s tieňovými spravodajcami Mm, budem sa e, snažiť maximálne e, prispieť k tomu, aby sa štruktúrálne fondy využívali efektívne. Ďakujem, pani Mišel, máte slovo? Ja. Takže chcem poďakovať spravdajcovi za to, ako teda popisuje svoje ďalšie plány. Na jednej strane tam máme teda vyhodnotenie a na druhej strane závery do budúcnosti. A toto dodáva tejto správe skutočne veľkú hodnotu. Taktiež samozrejme je treba určité smerovanie a je dôležité aj riešiť e, tie nedostatky v prípade pladieb, aby v budúcnosti možno aj vôbec žiadne ďalšie nenastali. Takže na úvod mám tri kritické pripomienky, alebo chcela by som tak upozorniť na tri veci, kde máme trochu iný názor. Poprvé, je toto, je, sú to nové technológie vo výskume vývoji. Myslím si, čo sa týka digitalizácie, tak tam je to jasné, ako členka výboru pre kultúru, na to kladem veľký dôraz a plne s týmto novým smerovaním súhlasím. Avšak táto absolút, toto absolútne sústredenie na podniky v oblasti IKT, či toto je tá správna cesta, tak to trochu pochybujem pokiaľ v budúcnosti ešte budeme žiadať o rozvoj inteligentných miest, tak ja sa pýtam, ako to vyzerá v prípade nejakých vidieckých regiónov a menších miest, pretože tie by sme nemali zanedbávať, takže neviem, či takéto zameranie je správne. Ďalej, čo sa týka vzťahu medzi štrukturálnymi fondami a finančnými nástrojmi, tak tam to vidím tiež trochu ináč alebo diferencovanejšie. Myslím si, že tam veľké riziko, že čoraz častejšie sa budú e, príspevky nahrádzať e, návratnými e, grantami. Ja si myslím, že práve v prípade malých a stredných podnikov musia byť k dispozícii finančné nástroje na aktiváciu úverov. A tretia vec, to vidím podobne ako pani Westphal, to je to prepojenie s európskym semestrom, teda prepojenie európskeho semestra s európskou politikou súdržnosti. Vidím to tiež trochu diferencovanejšie. Tiež si myslím, že toto zaradenie do economic governance, hospodárskeho riadenia, nie je úplne optimálnejšie, ale dá sa o tom ešte diskutovať aj v súvislosti s, so stanoviskom k e, správe výboru ECO. Takže, dobre, čakáme na vašu správu a potom sa mhm. vyjadrime ďalej. Ďakujem, pani Vana. Máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Chcem ospravedlniť pána Bolisa Hope, eh, mm, tieňového spravodajcu, za eh, ten, pre tento eh, spis. Chcem poďakovať spravodaj, pánu spravodajcovi za jeho prístup, ktorý považujeme za správny. Mm, Európsky parlament by sa nemal zameriavať len na témy, na ktoré poukazuje oznámenie komisie, ale mali by sme diskutovať o otázkach všeobecného záujmu a o horizontálnych princípoch, princípe partnerstva napríklad, ktorý je kľúčovou otázkou v politike súdržnosti. Už som povedala pani Westphal že zapojenie e, miestných e, orgánov a zainteresovaných strán a občianskej spoločnosti to je niečo, na čo sa občas zabúda. Hovorí sa o sociálnych partneroch a mimovládnych organizáciách, často ale nie o týchto. Zapojenie občanov do politiky súdržnosti by teda prehlbilo a zlepšilo viditeľnosť e, tej pridanej hodnoty, e, ktorá prichádza zo strany Európskej únie v rámci politík súdržnosti. Treba teda pracovať na viditeľnosti a zviditeľnení dobrých projektov, osvedčených projektov, e, ktoré sú financované zo štrukturálnych fondov. V niektorých regiónoch boli počas krízy fondy z politiky súdržnosti jedinými investičnými fondmi do, verejných, e, do verejnej oblasti. Treba v, tejto, v tomto smere treba urobiť viac. E, treba sa podľa mňa zamerať trocha viac e, aj na výdavky, ktoré súvisia s klímou. Chcem tu zmieniť analýzu Bankwatch, a horizontálnu integráciu ochrany klímy, o ktorej sa tam hovorí, Um, do, uh, teda integráciu do týchto programov, to je niečo, čo by sa malo robiť, ale v praxi sa to nerobí. To klimatické zameranie je podľa nás ešte stále povrchné a fragmentárne, malo by sa to podľa nás posilniť, takže treba sa na to zamerať. V oznámenie komisie takisto hovorilo o nedostatočnom pokroku v znižovaní chudoby a nezamestnanosti. Tie opatrenia skutočne nemajú žiaduce výsledky pre konkrétny život občanov, treba sa na to zamerať. Ja e, sa veľmi stotožňujem takisto s tým, čo povedal pán minister ostatný o zameranom prístupe a tematickej koncentrácii, tematickom zameraní takisto aj pokiaľ ide o inteligentnú špecializáciu a zameranie na ňu. Možno, e, že by sme mohli použiť aj iný e, základ, e, európsky semester a hospodárske riadenie ako celok, tak ako to povedal pán, pani, povedala pani Vestfál. Takže pánu Nisterovi ďakujeme za tento dokument a veľmi sa tešíme na ďalšiu spoluprácu. Pani Dama, to máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ja chcem kolegovi poďakovať eh, aj za ten dokument, ktorý predložil minulý týždeň. A to umožnilo, aby sa táto diskusia odvíjala veľmi prakticky a aby sme mohli pracovať konkrétnejšie. Správa o implementácii vychádza z oznámenia komisie zo 14. decembra. A ako sa už hovorí, v nadpise. Ide tam o e, výsledky rokovaní ohľadom partnerských programov, a, ktoré sa týkajú jednotlivých členských štátov. My teda očakávame e, ďalší postup a sme pripravení, sme pripravení takisto prispieť e, k celému procesu. Sú tam určité témy, o ktorých v každom prípade musíme hovoriť a e, táto správa o implementácii je príležitosťou na holistickú analýzu politiky súdržnosti. E, je v každom prípade dôležitá snaha o zjednotenie, o tom hovorila aj, a o tom, tým sa zaoberá aj skupina na vysokej úrovni. No a sú tu aj určité opatrenia na zjednodušenie, ktoré už komisia zaviedla. E, e, tieto e, pravidlá, o ktorých hovoríme, sa neaplikujú na Horizon 2020 a EFSI, ale tak očakávame, že príde nejaká bloková výnimka v súvislosti napríklad s výskumom a vývojom v našom návrhu uznesení, uznesenia sa hovorí o posilnenie e, synergii medzi štrukturálnymi fondmi a e, e, tým príslušným normatívnym rámcom. My sme sa toho dotkli už aj v správe pána Novakova. Takže treba sa e, pozerať aj na e, článok 23, to znamená prepojenie e, týchto politík a sociálnej a teritoriálnej politiky. Potom sú tu konkrétne odporúčania pre jednotlivé krajiny. Tam sa treba zaoberať tým, ako sa v praxi uplatňujú, pretože doposiaľ o tomto nemáme dostatočné informácie. Okrem toho, treba od komisie požadovať informácie o tom, ako jednotlivé regióny a štáty rešpektujú princíp partnerstva, ako sa tento princíp aplikuje. E, politika kohezie súdržnosti je jedným zo základných e, nástrojov Európskej únie. Treba teda maximálne zapojiť e, aj e, občianskú spoločnosť a nesmieme problémy, ktoré existujú, ignorovať, e, musíme sa nimi konkrétne zaoberať a to v rámci e, toho súčasného programovacieho obdobia aj do roku 2020. Ďakujem vám. A teraz pán Hetman. Ďakujem za slovo. Už ja nebudem opakovať to, čo podali ostatní. Už toho povedali dosť. A ja sa budem sústreďovať na dva zásadné aspekty. Takže o všeobecnosti si myslím, že pri maximalizácii nie len o to, aby sme dosiahli ciele a minuli vo fondy vo výške viac než 600 e, miliard eur. Je tu len o sčítanie, ide tu o, aj o iné veci, nie len o podporu rastu a zamestnanosti a vytváraní pracovných miest. Chcem nadviazať na to, čo povedal pán Nistoroj. Myslím si, že politika súdržnosti by mala byť udržala na rovnakej úrovni aj do budúcnosti. A preto je ju treba zviditeľňovať. To je zásadné. To je extrémne dôležité. Súhlasím so spravodajcom. Ľudia nevidia, aký prínos má politika súdržnosti pre nich. Ľudia nevidia ani aký prínos majú štruktúrálne fondy, ako dôležitú úlohu hrajú v členských štátoch. Hovorili ste o Walese a ja by som chcel hovoriť o Polsku. Ľudia si neuvedomujú, že my do veľkej miery využívame tieto fondy, avšak pokiaľ im povieme, pozri sa na túto investíciu, napríklad. Tá bola možná len vďaka európskym financiám a ľudia povedia, nuž, čo, v poriadku. A idú si po svojom. A my samozrejme nechci, nepotrebujeme, aby skákali od radosti, ale chceme, aby si uvedomili, že všetko toto sa deje s európskymi peniazmi. Takže pokiaľ chce maximalizovať politiku súdržnosti a jej prínos, tak sa musíme sústredovať na šírenie dobrej praxe, dobrých metód, Druhá vec, o ktorej chcem hovoriť, mali by sme sa sústreďovať na určité prekážky pri implementácii programu, programov v rokoch 2014 a 2017 na úrovni rôznych členských štátov, na úrovni regiónov. Podľa mňa len sa sústreďovať na prekážky je dôležité, ale čo je ešte dôležitejšie, je hľadať riešenia, ako odstraniť tieto prekážky. A čo ešte dôležitejšie je, je, že treba implementovať nové riešenia veľmi rýchlo, pretože určite sa nám darí identifikovať problémy. V tom sme majstri Európy, tak ako Portugalsko vo futbale, tak my sme majstrami Európy v identifikácii problémov. Avšak, čo sa týka šírenia a implementácie riešení, tam už sme horší a myslím si, že tam určite by sme mali čo zlepšovať. Ďakujem. Dobre, dnes sme tam, majstrami, ale Portugalci sú... We continue now. Ale teraz ideme ďalej. Pani Tomašič. Ďakujem, pani predsednička. Zjednodušenia a výkon to sú dve kľúčové otázky pre obdobie medzi rokmi 2014 až 2020 a rovnako ako aj po tomto období my očakávame zjednodušenie Taktiež všeobecne sa to vníma tak, že tento cieľ sme ešte dosiahli a taktiež administratívna záťaž narastla. Zjednodušenie po roku 2020 musí ísť predovšetkým ruka v ruke s úpravou princípov fungovania administratívnych orgánov a taktiež e, musíme poskytnúť väčšiu mieru flexibility, flexibility a menej preskriptívnych detajlov, viac priestoru programujúcim orgánom a taktiež zlepšiť právnu istotu, čo sa týka auditu, aby sme sa vyhli nejakým retroaktívnym rozhodnutiam ohľadom uh, ručenia zodpovednosti. Čo sa týka výkonu, tak tam sa výsledky zlepšili, ale je ťažké tu previazať e, všetky tieto rôzne aspekty. Sú tu určité e, obavy ohľadom rigidnosti prístupu komisie. Mali by sme umožniť dostatok, alebo do diskusie dostatok času, aby všetky aspekty boli prvne e, operatívne. Snažíme sa zvýšiť e, funkčnosť našich politík, avšak nie všetky aspekty sú e, užitočné. No a ďalej, treba si položiť otázku, ako poskytnúť lepšiu flexibilitu našim politikám, aby sme reagovali na nové výzvy. Kratšie programovacie obdobia, tie nepodporujeme a Možno by sme mali konať viac na regionálnej miestnej úrovni, ale len pokiaľ by to bolo nepovinné. Ďakujem pani Giuffrida. Grazie, prezidente. Ďakujem, pani predsednička. E, ja chcem kolegovi hlavne poďakovať za túto prácu, lebo tu ide o tie základné body um, politiky súdržnosti a tie nové výzvy, ktoré pred, nás, pred nami stoja. My skutočne musíme dnes veľmi pozorne celú situáciu vyhodnotiť. E, treba niektoré veci napraviť, aby sme zabránili deformácii a najmä, aby e, neboli sklamané tie očakávania, ktoré sa do týchto nástrojov vkladajú. E, tematická koncentrácia, efektivita a to všetko vítam ako aj potrebu, aby členské štáty mali možnosť vyberať si, ktoré témy sú pre nich e, dôležité a na ktoré témy chcú tie fondy využiť. Tu e, vstupuje do hry aj princíp e, subsidiarity. Ale členské štáty a členské štáty a regióny sami najlepšie vedia, aké sú ich potreby, takže by mali mať väčšiu slobodu v rozhodovaní. No a potom sú tu určité špecifika, ktoré existujú e, v niektorých regiónoch. To takisto treba zohľadniť. Ale vy ste vlastne medzi tie jednotlivé body zahrnuli aj niekoľko e, kľúčových e, bodov, e, ktoré sa týkajú práve zohľadnenia týchto špecifických potrieb regiónov. Napríklad v priebehu posledného roku, roku a pol, sme práve tu na pôde tohto výboru hovorili o špecifických potrebách ostrovných oblastí, e, periférnych oblastí. Takže toto treba zohľadniť. Treba zohľadniť rozdielnosť a špecifika jednotlivých e, regiónov. A potom je tu ďalší problém a to sú oneskorenia. A hovorili o tom aj predrečníci, to znamená oneskorenie operačných programov na regionálnej a vnútroštátnej úrovni. A napríklad ide aj o to, že v tejto chvíli nie sú vôbec e, nie vôbec, e, neprebieha vôbec žiadne verejné obstarávanie v mnohých oblastiach. Takže toto je závažné V každom prípade e, treba e, objasniť, e, kde a kam nakoniec pôjdu tie finančné prostriedky, ktoré sa nepodarilo využiť. Možno by sa predsa len mali stanoviť pravidlá pre ich opätovné využitie, aby sa tieto finančné prostriedky nakoniec neocitli v iných rozpočtových položkách. No a napokon ešte, pokiaľ ide o oznámenie komisie, toto je veľmi dôležitý bod, ktorý nesmieme ignorovať. A som presvedčená o tom, e, že nikto nepochybuje o význame politiky súdržnosti. E, v tejto súvislosti treba e, vyvinúť primeranú snahu, aby sa e, zlepšal, zlepšila informovanosť o tom, aké výsledky politika súdržnosti prináša pre jednotlivé členská, členské štáty a regióny. Toto je niečo, čo skutočne treba dostať do povedomia ľudí, pretože práve dnes žijeme v klíme, ktorá je veľmi pesimistická, negatívne naladená. A to aj vo vzťahu k integrácii a solidarite medzi jednotlivými členskými štátmi únie. Takže aj tieto aspekty treba podčiarknúť, lebo politika súdržnosti je jedným z pilierov Európskej únie. A podstatná časť rozpočtu Európskej únie je práve venovaná politikám súdržnosti. V každom mm, prípade treba ľuďom vysvetliť, že to, čo sa podarilo urobiť, práve e, bolo možné vďaka týmto fondom. Chce sa ešte niekto vyjadriť? Nie, dobre, tak ja niečo poviem. Všeobecne like správe. Ďakujem pán Fanny Usloroj za pracovný dokument ktorý ste nám predstavili. Ďakujeme aj za stanoviská vyjadrené k, tejto, k tomu dokumentu. Máme tu napríklad tieňu spravodajca z ALDE, s ktorým súhlasím, ale chcem povedať ešte niečo za seba. Súhlasím plne s tým, že je treba začať pracovať na komunikácii a viditeľnosti tejto politiky. Tento problém je treba zdôrazniť, pretože tu ide o prežitie politiky súdržnosti. No a ide tu aj o to, aby sme vysiali smer našim občanom dobré politické signály a politika súdržnosti je veľmi dôležitá pre mnohé členské štáty pre väčšinu európskych regiónov, ale investície prostredníctvom politiky súdržnosti v niektorých regiónoch sa netýkajú len týchto krajín alebo regiónov a týkajú sa celej Európy. Napríklad, keď povieme, že sa investuje do zaobchádzania s odpadovými vodami v Bulharsku, tak samozrejme z toho prínos Bulharsko, ale napríklad to vybavenie prichádza z Nemecka, z Holandska, z ostatných členských štátov. A toto je jedna vec, ktorú napríklad nepredkladáme našim európskym občanom. Väčšinou sa hovorí o úrovni absorpcie finančných prostriedkoch v členských štátoch, ale nezdielame takéto informácie s európskymi občanmi. Napríklad, že úroveň absorpcie v jednom členskom štáte, že to znamená prácu pre podnikateľov v iných členských štátoch. Takže v podstate prínos pre jeden región znamená prínos pre celú úniu. Toto je jedna z vecí, ktoré som chcela zdôrazniť. Po druhé, to je opäť môj osobný názor, myslím si, že tu môžeme pokračovať aj s európskym semestrom a s e, odporúčaniami špecifickým pre konkrétne krajiny, pretože tu nehovoríme len o odporúčaniach, pardon, o požiadavkách na členské štáty, ktoré sú oddelené od politiky súdržnosti. Máme nástroj politiky súdržnosti, ktorý nám má poslúžiť na to, aby sme uspeli pri plnení kritérií v rámci Európskeho semestra a v rámci odporúčaní pre konkrétne krajiny. Máme tu konkrétne nástroje, ktoré môžu podporiť reformy, implementáciu reforiem v rôznych členských štátoch a toto nedosiahneme v nejakých oddelených jednotlivých regiónoch, ale v jednotlivých členských štátoch. Takže to prepojenie medzi komunikáciou, viditeľnosťou a cieľmi európskeho semestra by mohlo byť v budúcnosti využité preto, aby sme ukázali, nakoľko je dôležitá politika súdržnosti. nielen pre investície, ale aj pre rozvoj a inováciu v členských štátoch. Takže to bolo všetko na túto tému odo mňa. Teraz, pokiaľ nikto už ďalší sa nechce vyjadriť, tak odoznám slovo zástupcovi Európskej komisie, pán Žila. Dúfam, že to správne vyslovila. Dobre, ďakujem. Ďakujem za to, že tu smiem s vami dnes byť. Chcem poďakovať pánu Nistorojovi za jeho prácu. Aby som bol úprimný, mám trochu problém ešte niečo dodávať k tomu, čo už povedal on. Znie tak, ako keby hovoril náš komisár. No toľko sa to prekrýva s našim vlastným stanoviskom. Chcem sa vyjadriť možno len k pár konkrétnym bodom v rámci pracovného dokumentu, ale aj k určitým vyjadreniam, ktoré tu zazneli. Najprv, čo sa týka komunikácie. Áno, súhlasíme s tým, čo povedal pán Fanislero aj ostatní, a síce, že treba sa poučiť. Pán Van Nistelrooy nám udal príklad Walesu. Nuž, ja vám môžem dodať ďalší príklad, ako ste možno posrchli podľa môjho prízvuku. E, Škótska. My sme mali veľmi silnú podporu zotrvania Európskej únii a to je vďaka takýmto politikám. Nuž, ide tu aj o to, že musíme šíriť dobré, úspešné príbehy v členských štátoch, v konkrétnych regiónoch. Treba by sa tom ľudia dozvedeli a pani predsednička povedala veľmi správne, že je treba hovoriť o tom, že ten prínos politiky súdržnosti sa netýka len investícií. Čo sa týka partnerstva, o tom už sa to dnes hovorilo, toto je zásadná súčasť politiky súdržnosti a my musíme zaručiť aktívnu účasť miestnych partnerov a občianskej spoločnosti. Počuli sme aj taktiež nejaké príbehy o tom, ako sa negatívne vyvrbilo aplikovanie princípu partnerstva. Avšak boli to skôr také kuse informácie, nemáme detaily, takže je ťažké to nejak vyhodnotiť a zmerať. Vy môžete povedať, že samozrejme partnerstva, princípu partnerstva malo byť vždy viac, ale nakoľko členské štáty umyselne blokujú partnerské procesy, ako to vnímajú jednotliví partnery, už nevideli sme ešte konkrétne dôkazy, a pokiaľ hovoríte s členskými štátmi, s programujúcimi orgánmi, tak oni taktiež rešpektujú princíp partnerstva rovnako ako komisia alebo parlament. Na jednej strane komisia organizuje štrukturovaný dialog s hospodárskymi sociálnymi partnermi na e, alebo pravidelným spôsobom. Myslím si, že tam neboli hlásené nejaké veľké problémy. Takže jedna vec je sledovať ten postup, ale pokiaľ by boli nejaké konkrétne dôkazy pro, o problémoch, tak tie by nás určite zaujímali. Na záver by som chcel nadviazať na to, čo tu zaznelo ohľadom implementácie. Bolo prezentovaných pár argumentov, nielen dnes, ale inokedy inde, v súvislosti s tým, že niektoré tie požiadavky v nariadení sú príliš ťažkopádne a že pozdržali e, začiatok plánovacieho obdobia. Ja si nie som istý, či by sme si za komisiu mohli súhlasiť. Opäť pán Roy o tomto v pracovnom dokumente hovorí, že ide tu do veľkej miery o to, že musíme zaručiť tak, také, alebo nastaviť základné podmienky, preto aby všetko prebiehalo dobre pre, v tom plánovacom období. Pokiaľ to urobíme dobre už na začiatku, tak potom to bude fungovať aj pri implementácii programu a projektov. Ďalšia vec, čo sa týka tých oneskorení, ktoré, ktorých sme svedkami, tak toto nie je homogénne naprieč Európskou úniou. Pokiaľ by sa to dialo v každom členskom štáte rovnako, tak možno by to naznačovalo, že je tam príliš veľká záťaž, ktorú prinašajú tieto požiadavky. Avšak to nevidíme. Vidíme, že mnohé členské štáty rýchlo implementujú a nie sú to len členské štáty, ktoré majú menšie rozpočty. Napríklad Polsko urobilo veľké dôležité kroky pri implementácii, pri vlastne verejných súťaží v súvislosti s veľkými projektami a tak ďalej. Takže je to možné, napriek tomu, že sú tam tie určité podmienky a predpoklady, preto aby sa mohlo začať s implementáciou. Takže to je e, toľko za komisiu. My spolupracujeme blízko s členskými štátmi, snažíme sa im podpor- poskytnúť podporu a pomoc, ale Chcem zdôrazniť, že členské štáty musia zaručiť, že všetky potrebné zdroje sú dosť k dispozícii pre plánovanie a projekty, aby to mohlo prebiať čo najrychlejšie. Ďakujem a teraz pán Starov na záver. Boli tu mnohé návrhy, mnohé body kritiky. Najprv odpoveď Európskej komisii. E, myslím si, že sme v tých prvých rokoch investovali do novej formy e, práce. Treba dodať, že ak tento proces nám v budúcnosti nepomôže, strávime veľa času a k tomu nebude nasledovať veľmi rýchla implementácia Potreba pokročiť tu je. Máme tieto ciele, cielené zmluvy v členských krajinách. Tak to bude veľké zlyhanie. Je to dobrá vec, ktorú treba zapracovať do, naš, do tejto správy. Je to ten čas, ktorý potrebujeme na, zme, na veľké zmeny. V budúcnosti, pozerajúc sa na kohezné politiky, nepotrebujete 2,5 roka na negociácie ak by to mohlo byť potrebné, môžeme povedať, a treba rokovať s Európskou komisiou o tomto, zapracovať do, te, do tejto správy, že je to situácia, máme informácie, ďakujeme za ne. Čo je však poučenie? Je pravdou, že môžeme teraz to zrýchliť a pripravujúc po 2020 budeme potrebovať čas. Chceme byť rýchlejší, pretože ak začneme znova, s tými tematickými zameraniami a celou to prípravou a rovnaký čas aj v budúcom období duf, duf, treba z toho vyvodiť pozitívne e, body. Zaznelo tu poznámka, či nie je príza času, Vždy je pri, e, včas. Ale čo sa pojasne bude merať? Aké sú kritéria bude tu viacero e, správ do roku 2017. Národné štáty k tomu musia informovať, ale musíme veriť v náš systém, tematické zameranie, podmienenosť ex ante, všetky tieto body e, FC každý deň e, odíde osoba s 200 miliónmi tam či onám. A musíme zabezpečiť, aby ten systém fungoval a tiež E, čakať na neskorší výsledok. 2018 je, je e, veľmi správny termín, ale mala by byť širšia rozprava. A ďalej potom množstvo kritických poznámok, ktoré som zaznamenal k semestru. To je samozrejme vec veľmi politizovaná. Ja určite e, to budem spomínať, už som tak učinil, ale pozriem sa i bližšie na otázku, čo to presne znamená a tie odporúčania pre konkrétne krajiny. Nájdeme to v správach pre konkrétne krajiny. 75 e, týchto e, odporúčaní pre krajiny e, sú spojené s našou činnosťou a tu možno konať. Nie je to teda niečo, nejaká deux ex machina našej politiky. Je, je to formulované, môžeme to formulovať tak, že je to prepojené. Nechceme ešte ďalšie, ďalšie sklzy k týmto otázkam. A čo urči... Takže e, to je snaha nájsť tú rovnováhu. A pokiaľ ide o princíp partnerstva, komisia vychádza z toho, že e, že nie sú tu, nie sú tu stiažnosti, ale ak sa pozrieme na správu výboru regionov, sú tu vypichnuté tie bolestivé otázky a čo urobil parlament v rokovaniach. My sme E, zaviedli určitú pravidlá správania. Od prvej chvíli sme, sme chceli, aby títo partnery i nevládni sa zúčastňovali, aby sme rástli v tej komunikácii naše vlastníctvo, vzdialené vlastníctvo. Toto by tu malo byť s tým spojené a to je v mojej prvej správe o tom, ako komunikovať výsledky. Ak ľudia povedia, že nech si tak robia, ale to nie je naša vec, možno nebudú neskôr eh, hlasovať tak, aby to bolo spojené s Európou. Je tu naozaj rozdiel medzi rôznymi časťami Európy v členských krajinách. Treba sa pozrieť na to dohlbky. Prečo Škótsko? Navštívil som tam množstvo projektov. Ľudia sú entuziastickí. Vedia, že rozvoj na naprieč celým Škótskom nikdy eh, neexistovalo lepšie teritoriálne vzdielanie, keby eh, bolo bývalo rozhodoval Londýn. To boli tie európske možnosti budovať e, z dola. Využili vynikajúce e, fantastické veci pre prechod na čistejšie energie a tak ďalej. Možno je to inak vo Velse, ale treba to sledovať a potom sa dostaneme k nástrojom, ako možno tieto veci stimulovať. Môže sa, dalo by sa povedať ešte mnoho viac, a veľa viac slovo. A posledná poznámka je, povedal som si, som tu čosi o, o našich principiálnych zmienách to zostáva v tej správe. A potom ešte ten sklz v splácaní. Európska komisia môže teraz splniť prísľuby. E, ich cieľom je vrátiť sa e, k sklzu, ktorý je e, únosný 2 až 6 miliard. Preto, pretože sme začali tak neskoro. A určite bude jasné, že ten sklz a potreba platie, teraz sme až v rozpočte 2007, bude tu nové, nové nakopnutie a k tomu treba jasne komunikovať. To môžeme predpovedať, pretože je, sú to záväzky, naše programy, správa, š, e, správa článok 16 15, e, bod, e, článok 15,6 veľmi jasné varovanie kolegom a to je i v správe, tak ako bola prijatá v pléne pred týždňom viac ako varovanie. Môžeme si byť istí, čo sa udeje. Určite sa to udeje, nie je to len varovanie. Ďakujem. Som ochotný s každým spolupracovať. Uvidíme v septembri. Príjemné prázdniny. Thank you. Thank you, Mr. Van Ďakujeme a očakávame, že správa bude v eh, septembri. Eh, bude sa pokračovať diskusia. Teraz môžeme pokračovať v našom programe. Ďalším bodom je výmena názorov s pánom Walterom Defaom, generálnym riaditeľom generálneho riaditeľstva e, Regio. Dúfam, že je prítomný. Áno, nie je tu. Mal by tu byť. Okay, please. No, we didn't. No, no, no, no. Program sa nezmenil, sme na čase, sme, sme v časovom eh, harmonograme nič sme nepozmeňovali. Čakáme len na neho. Okay, here we are. Takže sme späť. Pán Defao nie je nikdy, nikdy neskoro na žiadnom stretnutí. Dnes je eh, opätovne na čas. Eh, vítame vás teda. Sme radi, že ste tu vo výbore Regi. Dnes tu máme vás, pána generálneho riaditeľa, pre e, regionálne a rozvojové politiky. Ide o výmenu názorov v našom výbore. Pán e, Defa e, je tu naposledy pred tým, než opustí svoju pozíciu ako generálny riaditeľ. Túto funkciu zaujímal od februára 2012, ak sa nemýlim. Dnes nám pohovorí o niektorých kľúčových témach, o ktoré sa náš výbor veľmi zaujíma. Prepojenie koheznej politiky a ekonomického riadenia napríklad. A tiež kohezná politika po roku 2020 s ohľadom na postup absolutória nás tiež veľmi zaujíma vypočuť si o aktivitách DG eh, Regio správa vašej činnosti v roku 2015, ciele 2020 a tiež posudzovanie interných kontrol implementácie. E. Po prezentácii pána Defa pripravil si totiž e, osobitnú prezentáciu. Dám slovo poslancom na otázky a e, podnety. Máte to slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ako vždy je mi veľkou cťou s vami sa stretnúť, s vašim výborom. Ako povedala pani predsedajúca, budem hovoriť o troch blokoch tém, možno budem hovoriť o nich opačne. V opačnom poradí najprv pohovorím o vykonávaní e, e, cieľov za rok 2015. To bude vlastne e, témou celého procesu udelovania absolutória. Tento postup sa spustil komisiou pred týždňom tým, že prijala svoju správu, výročnú správu o e, manažovaní a výkone. Všetci, keď hovoríme o štrukturálnych fondoch máme na pamäti nové obdobie, ale absolutórium e, do veľkej miery bude sa týkať obdobia starého. Pretože pokiaľ ide o platby, a to, čo pre absolutórium je podstatné, nastali platby v novom období, ale to sú zálohy a je tu riziko, že sú chybové. Skutočne zaujímavá časť, teda to sú platby za staré obdobie. A k tomu staršiemu e, obdobiu a k tomu novému ešte lepšie máme veľmi silný systém e, zábezpek a kontrol. aby ste to videli e, vo forme grafu. Je tu viacelo úrovní našeho systému zabezpečuje, to, aby transakcie boli e, legálne a e, pravidelné. Vidíte, máme priamo riadiace inštancie v teréne, ktoré majú možnosť preverovať korektnosť. Potom je tu certifikačná inštancia, to je ďalšia úroveň, kým sa veci zašlú komisii. A potom e, sú tu tie zábezpeky, to znamená audit, auditory. A hlavnou úlohou auditu je, alebo ju realizujú auditorské orgány v teréne. To je veľmi dôležité. Práve oni, a to je dôležité, robia tú hlavnú prácu. A my ako komisia, my sa spoliehame na ich prácu a my čas od času preverujeme, či pracujú dobre a keď sa pozriete na naše správy o výroč, výročné správy, že môžeme sa spolahnúť na viac ako 90 ich práci, takže naša auditorská práca v porovnaní s národným auditmi je obmedzená, ale tiež je závažná. Asi 90 auditov robíme e, v období, sme urobili v roku, e, za rok 2015. Väčšina práce sa zameriavala na národné auditorské inštancie, ale i naše vlastné audity tu boli. Takže veľmi, veľmi e, intenzívny systém, ktorý tu funguje. Každý samozrejme e, pozerá sa so záujmom na chyby a vtedy my vy, e, vydávame naše výhrady. Nemôžeme samozrejme konštatovať, že všetko je v poriadku. Máme rôzne typy e, výhrad, plné čiastočné výhrady, čiastočné, možno len jedna priorita, plná, plná výhrada znamená, že celý program. Takisto ale máme k dispozícii, e, máme také e, e, výhrady, ktoré sa týkajú povesti, reputácie, kde nejde o dopad na európsky rozpočet, pretože sme nezaplatili. Prečo nie? Pretože sme pozastavili alebo prerušili platby. Takže tu máme 67 celkovo výhrad za tento rok Vidíte tu takisto rozloženie podľa krajín. Vašou otázkou je asi, čo sa zmenilo v porovnaní s minulým rokom. A to je tá ďalšia priesvitka. Pokiaľ ide o počet programov, sa samozrejme nič nezmenilo. 322 programov, veľká, veľký kus práce. Počet e, výhrad klesol, Teraz je to len 67 proti 77 pred rokom. Výrazné množstvo platieb naďalej, 34 miliard, predtým to bolo 41, ale to odzrkadluje i to, že sa blížime ku koncu v obdobia. Ak chceme chrániť rozpočet, k, k, e, tie čiastky, ktoré sme prerušili vo vyplacení, asi je rovnaký počet ako predtým, 117. Ak sa pozrieme na krajiny, kde je najviac problémov, v zásade sú tie isté ako pred rokom Španielsko, e, Maďarsko, Slovensko a Česká republika. Počet, ktorý e, prerušujeme, je v podstate e, zásadný. Celkovo 9 miliard sme pozastavili, ale dobrá správa je tá, že čiastka na konci roku 15 klesla na iba 1,7 miliardy. Takže systém, ako vidíte, sa zlepšil a máme tu čoraz menej dôvodov na prerušenie vyplácania. Pointa je teda v tom, aká je naša chybovosť, miera chybovosti. Naša chybovosť, a, a to je tá, e, ten červený riadok, medzi 3 až 5,6 číslo približne rovnaké ako pred rokom. V porovnaní s obdobím pred desiatimi rokmi je to obrovský pokles, ale číslo je to naďalej eh, vysoké, vyššie než eh, hranica eh, materiálnosti 2%. Lepšie rozsahy teda než, než predtým. Dôležité je ten kumulatívny reziduálny Eh, reziduálne riziko, zvyškové eh, nakumulované riziko. Po minulom roku naďalej eh, sa tu robia korekcie. ku koncu obdobia. A keď sa od začiatku obdobia pozeriete, pozeráte na ten rok 15, pozrieme sa na Eh, na eh, to zvyškové riziko, tak eh, vidíme tie percentá. Problém je v tom, že stále zostáva množstvo príveľa chýb, ktoré sa včas objavujú a vieme ich riešiť len finančným korigovaním. My chceme, toto vlastne chceme. Rozpočet EU je chránený, ale Naďalej sú tu otázky vo výkone politík a taká kapacita korektúr, a to je práve v centre e, činnosti účtovného dvora, <clears throat> takisto váš výbor kont. Keď sa pozerajú na tieto čísla, finančné e, korektúry na úrovni členských krajín Naša dozorná rola teda výrazne to stúplo. To je taký krátky e, náčrt toho, kde sa nachádzame, pokiaľ ide e, legálnosť a regulérnosť. Máme stále vysokú chybovosť, ale vidíte, že veci sú pod kontrolou. Druhá časť krátky e, debriefing k tomu, ako to vyzerá e, s podmienenosťou ex ante. Viete, že je to inovácia a všetky e, nedávne štúdie, ktoré k tomu máme, tie prvé výsledky nám hovoria, že ľudia, ktorí používajú tie podmienosti ex ante, ich považujú za užitočný nástroj, pretože to zvyšuje kvalitu programov. A v troch štvrtinách prípadov pri príjmaní programov problémy nemáme. Ale sú tu naďalej prípady, kde problémy máme. Asi 700 akčných plánov, pretože ide o jednotlivé individuálne programy, eh, akčné plány k, k programom. A tu vidíte tak trochu, kde sa sústredujú problémy. Toto teda sú podmienenosti ex ante, ktoré v čase príjmania programu eh, neboli splnené. Tá zelená ukazuje e, ich prítomnosť, ale kde je to červené, tak zostáva práca a lehotou je záver tohoto roku. Takže pre niektoré z členských krajín e, zostáva veľa činností. Sme v úzkom kontakte s členskými krajinami. Komisári pripisujú i politický význam tejto otázke, pretože je v záujme každého, aby ku koncu tohto roka tieto veci sa vyriešili, pretože sa chceme vyhnúť posunom v budúcom roku. Takže toto je podmienenosť ex ante súvisiaca s konkrétnymi programami a potom uh, tie uh, červené to sú všeobecné a sú tam isté problémy, najmä v oblasti verejného obstarávania. Tam treba ešte, aby členské štáty zapracovali. Takže toto je taká inovácia nového obdobia. Ďalšou inováciou bolo to, že európsky semester a odporúčania pre jednotlivé krajiny, CSR, sú dôležitými referenčnými bodmi pre programy tie programy e, teda musia riešiť e, jednotlivé odporúčania pre konkrétne e, krajiny pre dané programovacie obdobie konkrétneho programu. Takže kde sa nachádzame, pokiaľ ide o konkrétne odporúčania, to je dôležité. A potom sa pozrieme, ktoré tie CSR sú relevantné pre daný program a potom je otázka, či je treba to preprogramovať alebo nie, ale tu nebudem zachádzať do podrobností Máme asi 70 e, CSR, ktoré sú relevantné pre naše programy. My sme ich všetky um, prešli a všetky sú v zásade pokryté našimi existujúcimi programami. To je dobré. Sú však dva, ktoré by mohli byť relevantné, Rakúsko a Fínsko. Obe krajiny potrebujú zvýšiť udržateľnosť a efektívnosť zdravotníckého sektora, sektoru. Takže to by sa mohlo prípadne mm, zahrnúť do týchto fondov. Ale Rakúsko aj Fínsko dostávajú zo štrukturálnych fondov bez tak pomerne málo peňazí. Takže tá koncentrácia je na štyri základné ciele a zdravotníctvo nie je súčasťou tých štyroch základných cieľov. A Fínsko aj o Rakúsko teda túto otázku zdravotníctva musia riešiť z vlastných zdrojov. Nepotrebujú na to štruktúrálne fondy a preto sa nemusí nič preprogramovať. Takže formálne vzaté nie, nie je žiadna potreba preprogramovať alebo modernizovať e, e, tú prvú líniu e, týchto makroekonomických podmieností, ale tá druhá línia, to už je niečo iného. Tam je situácia iná, ako ste už čítali a určite aj počuli včera. ECOFIN rozhodol o Španielsku a Portugalsku, že tam jednoducho tie opatrenia sú neefektívne. A to vlastne je taký spúšťač pre ten, tú druhú líniu makroekonomických podmieneností. No to je veľmi nová informácia. A teraz ďalší krok podľa článku 23 bude ten, že komisia bude informovať Európsky parlament, a to bezodkladne, a poskytnem aj informácie o jednotlivých programoch, ktoré by mohli byť predmetom pozastavenia. Takže to je tá nová správa, A chápete, že som si na to nemohol pripraviť e, prísvitku vzhľadom na to, ako je čerstvá. Takže toľko k podmienenosti ex ante a odporúčaniam pre jednotlivé krajiny. A teraz e, situácia po roku 2020. O tom sa hovorilo niekoľkokrát. Ehm, preskúmanie viacročného finančného rámca, jednotlivé problémy a politická logika, podľa ktorej sa bude riadiť preskúmanie viacročného finančného rámca, to znamená to, čo bude po roku 2020, na príslušná rozpráva. Nož tu podľa mňa je dôležité a určite je dôležité aj, to je to dôležité aj pre váš výbor, je to, že návrhy komisie koncom roku musia vychádzať z dôkazov. Takže máme program e, prieskumu, ktorý je veľmi komplexný. Zaoberáme sa tým, ako funguje súčasné obdobie, aké sú možnosti do budúcnosti. Takže môžeme očakávať pomerne zaujímavé informácie aj z hodnotení ex post. Viete, že e, tie hodnotenia sú dôkladné. Máme 14 balíkov v hodnotení ex post. A keď je to všetko pripravené, aj vy to máte k dispozícii. Ale v zásade sú tu také dva dôležité postrehy, ktoré už možno teraz formulovať, pokiaľ ide o hodnotenia ex post a to, čo je najdôležitejšie aj z politického hľadiska, je to, e, že DG ECFIN, e, JRC a tak ďalej vytvorili regionálny model a keď sa pozriete na účinky e, toho obdobia 2013 2017, tak vidíte, že politika súdržnosti má pozitívny vplyv na, na HDP všetkých európskych regiónov. A to aj pokiaľ ide o tie e, hodnoty neto, čisté. Samozrejme, rozdiely budú na východe alebo na juhu Európy, ale tie výsledky sú pozitívne všade. To je dôležité politické posolstvo a takisto aj e, ako vecná informácia. Je to veľmi dôležité. A len aby sme si vedeli tie výsledky predstaviť. Samozrejme, tie výsledky sú dôležité. Za rok, v roku 2007 až 2015, v tomto období, keby sme zobrali všetky tie efekty do vedna, a pozreli sa na to aj z hľadiska roku 2020 až 2023, lebo tam sa dá očakávať, eh, že to bude pokračovať ďalej, tak sme eh, vytvorili v podstate nadhodnotú 2,70. Eh, Takže z hľadiska rozpočtu sú to veľmi zaujímavé, zaujímavé údaje na diskusiu a keď sa pozrieme na to podrobnejšie, tak vidíme e, tu 250 tisíc e, malých stredných podnikov dostalo podporu 120, viac než 120 tisíc bolo zriadených, pomerne veľa pracovných miest v malých a stredných podnikoch e, sa vytvorilo. No a je tu ešte niečo, čo všetci dobre poznáme, a to, že v mnohých krajinách je naša politika hlavným zdrojom verejného financovania. Na toto e, nemožno zabúdať, toto je totiž veľká zodpovednosť. Takže, aby som bol stručný, toto je vlastne už posledná presvitka. A ja som tu už naposledy, ako povedala pani predsednička. Ja som mal veľké potešenie <coughs> že som s vami mohol e, pracovať aj na modernizácii regionálnych politik A myslím, že sa nám podarilo spoločne dosiahnuť to, že regionálna politika je a naďalej bude jedným z najdôležitejších nástrojov Európskej únie a to pre dva, dô, e, pre dva dôvody. Rast a zamestnanosť a ten druhý je solidarita. Myslím, že to sú dve veci, ktorým, ktoré e, v tejto chvíli možno najviac chýbajú Európskej únii. Takže v každom prípade vám chcem poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu. Chcem e, regionálnej politike aj výboru regí a všetkým vám tu prítomným zaželať veľa šťastia. Ďakujem vám ešte raz a možno sa ešte niekde inde stretneme, hoci nie tu, ale možno niekde inde. Ďakujem vám. Thank you very... Ďakujem vám. Bolo to e, zaujímavé, ako obvykle. Ako vždy, keď vy e, máte prezentáciu pre výbor regia. Oficiálny prejav si nechám nakoniec, ale mám tu dlhý zoznam rečníkov, ktorí chcú položiť otázky alebo vyjadriť svoje názory. Takže možno začneme koordinátormi, to bude spravodlivejšie. Prosím, máte slovo, pán Misterle. Áno, ďakujem. Ďakujem a chcem povedať, že sme veľmi radi, že sa vám to, e, že sa vám podarilo prísť e, e, včas a že sa vám podarilo urobiť to všetko, čo ste si predsa vzali. Za to vám ďakujem a hodnotenie ex post, no to je krásne. Ale prečo o tom komisia neinformuje? Vy ste hovorili o viditeľnosti, o príspevku, o prínose pre HDP. A viete to vyrátať aj dokázať. A e, dnes to vyzeralo skoro ako na pohrebe, keď sa len chváli neboštík. Obvykle je to samá kritika, kým ešte žije. Ale prečo trošku neprivodíte komisii takú menšiu revolúciu? E, generálne riaditeľstvo e, to skutočne na komisii e, ešte stále živé, tak to ukážte, dajte to najavo. Ale treba to, lebo som nevidela ani vašu tlačovú správu, pani Krel. Ďakujem za slovo. Ja začnem tým, že poďakujem Walter Defa. My už sa poznáme roky. Stretli sme sa poprvýkrát, keď si bol mm, zodpovedný za regionálnu politiku a komisárkou bola Monika Volmatejs. To už bolo, je to ako by to bolo pred 100 rokmi, ale ja by som ti chcela poďakovať za dobrú spoluprácu, za partnerskú spoluprácu, ktorá vždy prebiehala a taktiež za tvoju otvorenosť voči parlamentu. Myslím si, že toto bolo dôležité aj pri vypracovávaní krokov parlamentu, ktorý pred 25 rokmi nemal príliš silné slovo v súvislosti s rozpočtom a potom prišla čoraz väčšia akceptácia zo strany komisie, získali zo strany rady, až po v tom, že vlastne, že prišiel postup spolurozhodovania, že sme vlastne zúčastňujeme na e, zákonodárstve. A to bola dlhá cesta. Myslím si, že si nás po celú tú dobu dobre sprevádzal. Za to ti srdečne ďakujem. Želám všetko dobré v tom e, v podstate dôchodku, ktorý nie je až taký pokojný, ako býval. A určite nebude pokojný, pretože si nedokážem predstaviť, že niekde za Berlínom rybarčíš e, v rieke. Ale ešte mám otázku. Možno sa ti nebude až tak páčiť. Na záver si povedal o, niečo o tom včerajšom rozhodnutí ECOFINu, že pošla list Portugalsko, Španielsku. Z politického hľadiska to nemusím opakovať. Európsky parlament vždy vyjadroval väčšinovo pochybnosti ohľadom toho, aký zmysel dáva vôbec eh, makroekonomická kondicionalita. Pán eh, Lambert aj ja sme boli rovnakého názoru, že je to celé také rozpílené, že to v podstate dosť také abstraktné. No a teraz ECOFIN už dvakrát po sebe vyťahuje tú istú kartu makroekonomickej kondicionality. A mne nie je jasné, prečo v dobách, kedy sme radi, že Španielsko a Portugalsko sa tak rýchlo vyhrabali alebo vyhrabávajú sa z hospodárskej krízy a toto nie je vďaka politike šetrenia Európskej únie za posledné roky. A v takejto situácii, keď ešte hospodárska situácia a reformné úsilia v Španielsku a Portugalsku stoja na vratkých nohách, tak do toho príde ECOFIN so svojím návrhom, s makroekonomickou kondicionalitou a Ty si hovoril dokonca aj o pozostavení No už možno nie som dobre informovaná, ale počula som, že Španielsko má 20 dní na to, aby sa vyjadrilo. Ja som myslela, že to doby je oveľa dlhšie a že parlament musí byť oficiálne informovaný. Teraz o týždeň už odchádzame na letnú dovolenku, takže ako to má adekvátnym spôsobom prebiehať? Čo nám pomôže, keď nás informujú v septembri? pokiaľ v Španielsku a Portugalsku medzi tým sa stanú veci, na ktoré my ako parlament nebudeme mať žiadny vplyv. Takže tuto potrebujeme to trochu doobjasniť, aby sme si to rozmysleli cez letnú pauzu, ako sa k tomu postavíme v septembri. No a Teraz, ekono, teraz ECOFIN s tým e, inteligentným rozhodnutím vytiahnu zase tú kartu makroekonomickej kondicionality. Ďakujem, pani Tomašič. Rečnička hovorí bez mikrofónu. ECR je E, toho názoru, že v celom rade krajín sú ešte problémy, najmä pokiaľ ide o mobilizáciu partnerov. Niektoré kategórie partnerov sú vynechávané z určitých programov. Ide takisto o nedostatočné zapojenie občianskej spoločnosti do programov. Máte predstavu o tom, ako by sa tieto prekážky dali prekonať? Ďakujem, pán, pán Miltenburg. V prvom rade ďakujem, že ste prišli ja vám chcem aj za ALDE poďakovať za všetkú prácu v pozícii generálneho riaditeľa vášho útvaru. A vy ste skutočne niečo ako agent e, CIA a to ale nie v zmyslu CIA ako e, spravodajskej agentúry, ale certifikovaný informačný agent, povedzme to takto. Ja sa veľmi teším na E, veľmi som oceňoval vašu správu o ročnej aktivite, ktorú ste nám poslali. Viac než 50 chyb podľa tej správy sa robí vo verejnom obstarávaní. Aký je dôvod? Aké, aké sú riešenia? A sú zahrnuté v revízii e, v novej smernici o verejnom obstarávaní? 21. E, júna bol zverejnený interný dokument Európskej e, komisie e, ohľadom platieb e, do Grécka. Tam išlo vlastne o kartel, ktorý zahrňa všetky veľké stavebné firmy, samozrejme aj v Grécku. A moja otázka je, aká je teraz situácia, komunikuje sa s gréckými orgánmi, to je pre nás veľmi zaujímavé. V septembri do Grecka totiž pôjdeme na návštevu. Chcel by som mať teda ďalšie informácie, lebo toto je pomerne veľmi dramatická vec. E, ak by sa skutočne z e, Európskeho e, fondu pre rozvoj a kohezného fondu mali zmraziť platby pre Grécko. V každom prípade vám želám veľa šťastia. Ďakujem, pán Vala. Ďakujem, tentokrát budem hovoriť po nemecky. Chcel by som aj v mene zelených vyjadriť vďaku pánu generálnemu rediteľovi za prácu v posledných rokoch. Želám mu aj naďalej všetko najlepšie. Chcem zdôrazniť to, čo ste povedali, že politika súdržnosti je najdôležitejším investičným nástrojom Európskej únie a nie len pre hospodárstvo, ale aj pre e, územnú Eh, politickú alebo sociálnu súdržnosť, takže preto je veľmi dôležité toto stále zdôrazňovať v budúcich diskusiách. Ďakujem, že ste medzi nás dnes prišli, ďakujem, že ste sa vyjadrili. Mám tri krátke otázky. Poprvé, hodnotenie ex post politiky súdržnosti 2007 až 2013. My sme videli pri tomto ex post hodnotení, že tam boli dve štúdie, ktoré hovorili o veľkom v zmysle kreatívneho hospodárstva ako, mo, ako hovorilo tom ako motore pre rast, takže neviem, ako tieto prvky sa budú ďalej rozvíjať, pretože tam boli jasné výsledky tohto hodnotenia a síce, že miestny rozvoj posilňuje sociálnu infraštruktúru a toto je dôležité do budúcnosti. Druhá pripomienka je pre nás zelených veľmi dôležitá. To je príspevok alebo prínos, prínos politiky súdržnosti k rastu, teda mere to merané HDP a tam ako sa to chce rozšíriť, aby k tomu HDP pribudli ešte nové kritéria. Viem, že komisia už na to dlho pracuje, my to vítame. Možno by ste nám mohli povedať, aká je aktuálna situácia v súvislosti s touto prácou na rozšírení e, kritérií okrem HDP na ďalšie kritéria pracovného trhu a tak ďalej. No a tretia otázka, prípadne sa k tomu, čo podala kolegyňa Krell, že kriticky vnímam to, čo sa teraz udialo k bohužiaľ uplatňovaniu makroekonomickej kondicionality, ktorú my odmietame. Myslím si, že toto je kontraproduktívne. A práve vzhľadom na veľký euroskepticizmus v Európe a na Brexit je to v podstate taký dvojitý trest, takže nie len tá trestná platba 0,2 HDP, ale aj ešte vyškrtnutie e, prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Komisia oznámila, že v žiadnom prípade by toto nemalo ísť na úkor rastu alebo hospodárstva. A ja sa pýtam, ako to chcete zaručiť. Thank you, thank you very much. Ďakujem, pani Demato, prosím. Ďakujem, pani predsednička. Aj e, vám, pán generálny riaditeľ, ďakujem správa o aktivitách DG Regi za rok 2015. Tam sa na, e, hovorí o rezervách pre 77 e, programov na 2007 až 2014, z toho 27 je e, e, teda v kategórii čiastočného e, pozastavenia, ale v roku 2015 sa v tomto prípade neurobili žiadne kroky. 25 bolo e, predmetom e, konkrétnych opatrení operačných programov, ale a potom výhrady pre tri operačné národné programy e, kultúra, obnoviteľné zdroje energie, výskum, vývoj a konkurenciaschopnosť roky 2007 až 2013 a potom na rok 2000 až 2007, tam sa to týka Sicílie a tie e, ďalších a tam sú ešte určité výhrady, ale ešte neboli aplikované navrhované e, opravy. E, najmä v prípade programa Sicílie 2000-2006 tam sa predpokladajú opravky, a opravy na rok 2017 a tie opravy a úpravy sú pomerne veľké. Ide tam o veľa peňazí je možné poskytnúť viac informácií o rezervách a perspektívach týchto talianských programov na roky 2007 až 2013 a takisto na roky 2006, od roku 2006, e, aby sa dala e, riešiť táto situácia. Ďakujem vám. Ďakujem. Mám tu ešte sedem ďalších e, žiadostí o E, rečnícky čas, takže teraz vám, e, pán riaditeľ, dám čas na odpoveď na to prvé kolo otázok a potom budeme pokračovať. No, ďakujem. Ďakujem vám aj za e, slova vďaky, ktoré ste mi adresovali a určite pre mňa bolo veľmi, veľmi, veľmi príjemné pracovať s vami. No, ohľadom komunikácie, od toho oznámenia E, ja som vám vlastne chcel len dať takú predstavu o tom, čo bude nasledovať. Toto sú tie prvé prvky, ktoré teraz už vnímame a e, vidíme ich v tých dokumentoch, ktoré e, dostávame, takže my sme už mali takú komunikačnú udalosť, podujatie, konferencia sa konala a my mm, my plánujeme veľa komunikačných kampaní, pretože s vami úplne súhlasím. Nie len, že treba robiť dobré veci, ale treba o nich hovoriť. My ako komisia samozrejme v tom zohrávame dôležitú rolu. Ale aj vy by ste mali využívať eh, materiály, ktoré vám poskytujeme vo vašich volebných obvodoch a počas vašich stretnutí, pretože je to predsa len E, vlastne komunikácia e, alebo úloha, komunikačná úloha, ktorá je nám spoločná. Sú tu dve čísla, ktoré ukazujú, že komunikácia najmä v tejto oblasti môže mať skutočne veľmi dôležité výsledky. 30 Európanov e, vedia o existencii štrukturálnych fondov. Len 30 Ale tí, ktorí to vedia, 70 z týchto hovoria, že sú dobré. Že sú to dobré projekty. Takže ak e, prehlbíme povedomie ľudí o tomto, tak budeme môcť očakávať aj pozitívny postoj občanov. To je veľmi slubná komunikačná situácia, ale súhlasím s vami úplne v tom, že musíme urobiť viac. Makroekonomická podmienenosť. Ja nebudem zachádzať do politických e, rozpráv, ako iste pochopíte, to už prebehlo, tie už prebehli a budú aj pokračovať, ale nariadenie, ktoré máme, e, hovorí jasne a to e, prijal aj Európsky parlament, aj Rada. Máme tu e, dve línie, treba povedať. Jednak postup pri nadmernom deficite ako taký a potom prepojenie na nás. Ja teda hovorím len na to prepojenie na nás a to je teraz článok 23, druhá línia a spustenie druhej línie makroekonomickej podmienenosti. A to je vlastne to rozhodnutie rady zo včerajška, po oznámení komisie v tomto zmysle. Takže teraz musíme postupovať presne podľa toho, čo je napísané v tomto nariadení. A ten prvý krok, ako som povedal, ten spočíva v oficiálnom liste Komisie pre Európsky parlament, kde vás budeme informovať o tomto a Takisto vám poskytneme všetky podrobnosti o programoch, ktoré by mohli byť predmetom pozastavenia. A pokiaľ ide o partnerstvo, to je niečo, nuž, ako viete, to je samozrejme to, o čom hovoríme a hovoríte ako zapojiť občianskú spoločnosť do nášho programovania a to je pochopiteľne veľmi dôležité a blízke e, poslancom tohto parlamentu aj komisii a ide nám o pokrok v tejto oblasti. Keď zistíme, že niečo jednoducho nefunguje, aj keď vy to zistíte, že to nefunguje z tohto pohľadu, tak nám to dajte na vedomie, prosím, aby sme mohli e, osloviť e, tie úrady a orgány, ktorých sa to potom týka. No a E, chybovosť po verejnom obstarávaní to e, je dôležitá vec a v tom môžeme aj veľa urobiť. Jednak e, je to plán, akčný plán pre verejné obstarávanie, ktorý sa týka lepšieho informovania, usmerňovania, usmernení pre riadiace orgány. To znamená, čo všetko by sa skutočne malo robiť dôsledne, na čo by sa mal dávať dôraz. A e, pokryté sú tam aj e, preventívne opatrenia alebo proaktívne opatrenia, napríklad zvyšovanie administratívnych e, kapacít, spolupráca náprotivkov v rámci výmeny peer-to-peer, -peer, A potom je tu ešte ďalší projekt, o ktorom by som chcel hovoriť spoločne s Transparency International. Máme pilotný projekt, mm, ktorý sa nazýva Integrity Pacts. To znamená zapojenie občianskej spoločnosti do kontroly procesov verejného obstarávania v konkrétnych bodoch. Máme už niekoľko pilotných projektov, v niekoľkých členských štátoch a tam spolupracujeme s Transparency International, mimovládnymi organizáciami pri kontrole orgánov, ktoré e, zadávajú verejné zákazky, aby sme boli lepšie informovaní. Ak chcete o tom viac informácií, určite, mi, určite vám naši kolegia veľmi radi tie informácie poskytnú. No a prerušenie gréckých programov, vy ste niečo takého v tých dokumentoch e, videli. Ja som podpísal minulý piatok list, a to je ale predbežné opatrenie, treba povedať, e, lebo keď ako komisia platíme, tak musíme mať istotu, že to nie sú e, nelegálne výdavky. Takže musíme požiadať grécké úrady, aby nám povedali, ktoré kontrakty, ktoré zmluvy môžu byť prípadne mm, postihnuté a potom rozhodneme, čo s tým. A, a, a potom teda chceme vedieť, čo, a informáciu o tom, čo s tým mienia urobiť. A na základe toho my sa rozhodneme, či to prerušíme alebo pozastavíme. Ale toto je zatiaľ predbežné opatrenie, to, čo teraz robíme. A robíme to takto vždy tie súčasné platby v tejto fáze to je asi 15 miliónov eur. Toho, toto nie je veľa zatiaľ. Takže kreatívne hospodárstvo je dôležité. Ja pochádzam jedného mesta, napriek tomu, že nemám s konkrétnym projektom nič spoločné, z mesta, ktoré bolo bolo e, priemyselným mestom a mali sme tam aj akadémiu. Je to stále staré priemyselné mesto Mannheim a teraz tam máme štvrť, ktorá je takým e, sociálnym ohniskom. To je príklad inovatívnej politiky ktorá potom má pozitívny dopad aj na rozvoj celého mesta. Takže určite toto je pre budúcnosť veľmi dôležité. No a keď hovoríme o inováciách, tak by sme mali sa tým myslí vždy aj sociálne inovácie. Teraz vy si tu prepínate kanály na Eh, jazyk, takže bude hovoriť po anglicky. Hovoríte, že iba miestny eh, rozvoj dôležitý. Ja si myslím, že to tak nie je. A predovšetkým tými inteligentnými špecializáciami teraz berieme alebo dávame dôraz práve na miestný prístup. Inovácia musí prebiehať priamo na mieste. No a HDP a iné kritériá, viete, ja si myslím, že tu ide o sociálny pokrok, o ktorý nám ide. A taktiež by sme nemali pre rozdelenie prostriedkov zakladať na takýchto indexoch, pretože metodologicky je to komplikované, nemáme tam harmonizované údaje a tak ďalej. Avšak sú pre ľudí v teréne, v regiónoch veľmi užitočné. Keď sa pozrieme, napríklad tu je môj región, kde sa nachádzam v súvislosti s riadeným spravovaním, v súvislosti s e, verejnými službami. Tam vidíš, tam vidíme, kde sa nám darí dobre, kde nie. Takže vidíme, že to môže hrať dôležitú úlohu. No a tam HDP je príliš všeobecným meritkom. Takže z tohto dôvodu podporujeme aj takúto prácu. Je to totiž dôležité pre analýzu problémov na regionálnej úrovni a toto potom môže byť základom úspešných programov. E, ďalej Posledná otázka. V obdobie 2007 až 2013 pre Taliansko. Keď sa posunete na prísvitku, tak uvidíte, že e, Taliansko v roku 2014 bolo problematickou krajinou, v roku 2015 už ňou nebolo, takže situácia sa zlepšila. Ale ja som veľmi starý a už mi tak neslúži pamäť, takže vám nemôžem odpovedať v súvislosti so špecifickým prípadom Sicílie. Pokiaľ chcete špecifické, konkrétne informácie, tak nám napíšte a my vám to zašlem písomne. Ďakujem, dúfam, že sa vyjadrilo k väčšine otázok. Áno, ku všetkým zatiaľ, ale teraz prichádza druhé kolo eh, otázok, ako prvá pani Garcia. Ďakujem. Ďakujem aj pánu Defa za jeho vysvetlenia. Je mi ľúto, ale zopakujem otázku, ktorá sa týka tej makrokondicionality. Hovorili ste o e, situácii v Taliansku v porovnaní s predchádzajúcim plánovacím obdobím. Španielsko je jednou z tých krajín, e, ktorá mala problémy v roku 2015 a taktiež tlačí sa objavili určité informácie v súvislosti so Španielskom, že sa z 20 troch e, projektov zablokovalo v podstate 22. Boli tam e, taktiež prostriedky z, európskeho, z európskych fondov, e, ktoré boli zablokované. Tuto mám teda veľké obavy. Myslíte si, sa s tým dá bude dať niečo urobiť? Čo týka makrokondicionality, tak chápem bolo to, čo hovoríte, že sa nemôže robiť žiadny kompromis pri spúšťaní nariadenia, ktoré jasne stanovuje, aké sú tam postupy. Takže stručne, pokiaľ by Španielsko onedlho chcelo spustiť nejaký program reforiem, tak mohlo by prísť rozhodnutie zo strany vlády a komisie, že by sa neuplatnila makroekonomická kondicionalita, kondicionalita štrukturálnych fondov, alebo je to v podstate taký proces, ktorý sa automaticky spúšťa, pretože ja to chápem tak, že vieme, aká bude výška pokuty, o tom je treba rozhodnúť a potom to súvisí teraz aj s blokovaním štrukturálnych fondov. Takže zaujímalo by ma, čo nám k tomu ešte poviete? Prosím, dovysvetlite to, pretože v Španielsku si robíme veľké starosti v tejto súvislosti. Španielsko sa veľmi snažilo a má to dopad na životy mnohých ľudí a momentálne v všeobecnosti si robíme veľké starosti a toto rozhodne nepo, nenapomáha našej vizii európskeho projektu. Ďakujem, pán Von. Ďakujem. Taktiež chcem poďakovať pánu Defa, sa tak s nami spolupracuje na skupinovej individuálnej báze. Želám vám všetko dobré do budúcnosti. Chcem povedať tri veci. Poprvé, kolegovia vo výbore už ma provokujú od toho, že Wales dostáva veľkomieru prostriedkov zo štrukturálnych fondov, napriek tomu hlasoval, že chcel ísť z Európskej únie. A to nie je preto, že by e, uverili možno tej kampani, že tieto peniaze z EU budú nahradené peniazmi e, z, od britskej vlády. Vieme, že to nie je pravda, že sa to nestane, no ale štrukturálne fondy, tam je dôležitá aj ich propagácia. Pokiaľ ich chceme chrániť aj po roku 2020, tak musíme nájsť lepší spôsob, ako robiť reklamu štrukturálnym projektom. Po druhé, k rozpočtu. Pre všetkým rozpočtu na budúci rok vieme, že návrh rozpočtu komisie navrhuje v položke 1b na budúci rok redukciu o 23,5 Neviem, ako sa na to dívate, na celý návrh rozpočtu, alebo ako ste k tomu prispeli. No ale určite to bude mať určité dopady, určité implikácie, tak možno by ste nám k tomu mohli niečo povedať. Aký si myslíte, že to bude mať dopady? Pretože toto je dôležité pre programy štruktúrálnych fondov. Ďalej, čo týka absolutória, bolo povedané, že absolutórium každý rok znovu dáva euroskeptikom muníciu a hovoria, že tu ide o podvod, ale to nie je žiadny podvod. To je treba jasne povedať. No ale samozrejme je treba znižovať mieru chybovosti tam, kde je to, tam, kde je to potrebné, tam, kde sa to dá. Ale pokiaľ sa nám nepodarí zjednodušiť postupy, tak je to zle pre úrady, zle pre uchádzačov a nepomôže nám to e, znížiť mieru chybovosti. Takže zjednodušenie je dôležité, ale nie som si istý, aké budú konkrétne odporúčania. Takže možno mohli by ste nám niečo povedať nejakým praktickým krokom, praktickým návrhom, ktoré by pri, prispeli k zjednodušeniu. Ďakujem, pán Boštinárov. Ďakujem. Keďže viem, že mám málo času, mám len dve krátke otázky. Aká je súčasná situácia s akreditáciou riedecich orgánov? Rumunsko sa o to pokúsilo v roku 2010. Ako dlho trvá akreditačný postup po tom, čo dokumenty boli vám zaslané? Ďakujem. To boli veľmi krátke otázky. Pán Holán. Ďakujem za vašu prezentáciu. Chcem hovoriť o Brexite a jeho dopade na politiku kohezie. Vieme, že Británia e, profitovala z európskych fondov od výsledku referenda britské regióny, ktoré najviac dostávali zo štrukturálnych fondov, sa boja pokračova- osudu pokračovania ich programov, ale nad rámec britských regionov, celá politika kohézie EÚ by mohla zaznamenať dopad takisto otázky e, klasifikácie regiónov, regióny, ktoré by mohli vstúpiť do e, bloku e, vyvinutých, dobre rozvinutých regiónov. Momentálne čítame a počúvame o tom, že je to v poriadku, ale pokiaľ sa neaktivuje článok 50, všetko pokračuje v nezmenenie a britské regióny ako kohezná politika bude nezmenená. To je veľmi fajn, ale je to tak trochu status quo. Vieme, že veci sa len tak nepohnú. Vy ste začali určite uvažovať Rád by som počul zo pár slov k tejto otázke, pretože teraz máte tak trochu väčšiu slobodu hovoriť vzhľadom na vašu situáciu. E, zaujímali by ma teda vaše názory. Ďakujem. Ďakujem. Poďme hovoriť po portugalsky. Pán generálny rediteľ, Ďakujem za to, že tu dnes s nami ste. A som veľmi rada, že Portugalsko nebolo na zozname tých problematických krajín uvedených v vašej prezentácii. Ja pochádzam z Madejry, to je periférny región. No a možno už aj dokážete anticipovať, čo chcem povedať. Politika súdržnosti viedla k uplatňovaniu makroekonomickej kondicionality v mojom regióne a toto má vážny dopad na môj región. Komisia to riešila v minulosti. No, teraz vidíme, že sú tu pokuty pre Portugalsko a Španielsko. Portugalsko malo plán eh, hospodárskych zmien, ktorý mu nanútila trojka, takže je treba byť obozretný, opatrný. Takže ako môžete požiadať krajinu, ktorá sa dostáva z obdobia šetrenia, aby zaplatila ďalšiu pokutu, veď tu hovoríme o životoch ľudí. A táto, táto otázka pokut, pokuty prečo sme nepočuli, nepočúvali, čo povedala OECD, posunúť túto pokotu pre Španielsko a Portugalsko. Pretože prepojiť to s politikou súdržnosti rozhodne nepomôže. My potrebujeme viacej pomoci, nie menej. Napríklad um, E, Azorské ostrovy už e, vyrovnali svoj e, schodok a mnoho iných krajín takisto sa zmien, zmienuje v tejto súvislosti neplnenia a nič sa nedeje. Napríklad Francúzsko. Prečo sa prepáčilo niečo Francúzsku a iným nie? Takže to, ako e, celý ten proces prebieha, to je minimálne hanebné. Ja by som povedala, že skutočne práve preto európsky občania strácajú svoju dôveru v Európu. Ďakujem za slovo. Ďakujem za prezentáciu. Chcem by som sa vyjadriť politike súdržnosti, ktorá v, vo východnej Európe je veľmi dôležitá, všade prítomná. Áno, sme príjemcami fondov politiky súdržnosti a taktiež sme docelili jej prostredníctvom veľa investícií. Avšak chcem povedať jednu vec, o ktorej sa toľko nehovorí. 95 týchto investícií robia spoločnosti e, z, z západnej Európy, alebo aspoň v Rumúnsku. Napríklad sa importujú e, taktiež e, stavebné materiály. Takže tieto spodniky stavajú vo východnej Európe pre východnú Európu a my Samozrejme z toho prínos v podobe lepšej infraštruktúry. A všetko toto by sme mali vedieť, keď hovoríme, že peniaze putú do východnej Európy. No čo týka komunikácie, tak ja mám určité pochybnosti ohľadom komunikácie zo strany komisie v súvislosti s politikou súdržnosti. Pokiaľ sa nemýlim, tak pán Lambert povedal, že vo Veľkej Británii praktične, kam prichádzal najviac investícií, tak tam hlasovali za odchod z Európskej únie, takže obyvateľstvo sa nebolo vedomé toho, aký prínos má pre nich e, členstvo v Európskej únii. No, ďalej, čo týka komunikácie, ja to chápem tak, že vy chcete tam toho robiť viac. Možno by sme mohli viac do toho zapojiť občanov, viac ich zapojiť do rozhodovania na miestnej úrovni ako súčasť participatívneho rozpočtovania. Tam úrad príde a predloží občanom projekt, ktorý sa má vykonať a občania potom musia prioritizovať rôzne projekty podľa miery absorpcie fondov. Pokiaľ by sme postupovali takto, tak by sme mohli zapojiť aj občanov a zároveň oni by boli súčasťou rozhodovacieho procesu. Ďakujem, pán Nielsen. Ďakujem. Budem stručný. Za posledných 20 rokov v Švedsku dôvera v EÚ postupne narastla. Prieskum mienky to dokazuje. 63% Švédov má dôveru v spoluprácu v EÚ. Jeden z dôležitých tých príčin je kohezná politika. Hlavne na severe Švédska, v mne najlepšie známom regióne. Tam kohezná politika prebieha v spolupráce s regionálnymi a lokálnymi zložkami Rovnako v Škótsku všetci vedia, že investujeme do lokálneho regionálneho rozvoja a všetci vedia, že veľká časť tejto práce bez podpory z fondov EÚ by vôbec nebola mysliteľná. Preto Severné Švedsko možno porovnať so Švedskom, ako to bol urobil pán Van Nistelrooy. Kohezná politika integruje túto lokálnu a regionálnu úroveň keď ja ako starosta hovorím s občania, občanmi a hovorím, že toto robíme vďaka podpore EÚ, investujeme síce sami peniaze, ale dostávame podporu EÚ. Keď to poviem, tak to ľudia ich chápu. A moja otázka je teda nasledovná. To poznanie, že s lokálnou a regionálnou úrovňou treba spolupracovať, je dôležitá. Avšak Chápu to tak i ďalšie časti komisie? Rozumejú tomu, aké dôležité je e, zapracovať lokálnu a regionálnu úroveň? Kohezná politika predsa e, o tom hovorí. Ďakujeme. Pani predsednička. I ja chcem poďakovať za doterajšiu spoluprácu pánu Defavi. Teším sa, že budeme môcť si dať jedno či dve pivka niekde v Beli, kde poznám dobré miesta a kde sa môžeme rozprávať o budúcnosti. Ďakujem vám za vašu prednášku. Ja za rozpočet 2015 som spravodajcom v kontrolnom výbore pre rozpočet a my hovoríme už o tom, že na jednej strane e, máme túto klasickú diskusiu o chybovosti, na druhej strane však čoraz viac i hovorí, sa pýtame na výkony, ktoré sa dosiahli, to znamená performance-based budgeting. A tu by bolo určite veľmi nápomocné i pre hodnotenie a pre e, budúcnosť kohezné politiky, dať to do popredia, ako to sa to tu i udialo. Prebehla diskusia, ktorá rezonovala i o, vo vystúpeniach kolegov. Ako to bude vyzerať ďalej? Budú klasické fondy alebo budú nové fondy? Máme tu Európsky fond pre strategické investície. Keď tu vidím tie e, tie triumfálne vyhlásenia v EIB i zo strany komisárov, čo sa doteraz dosiahlo, e, relatívne málo prostriedkov z rozpočtu EÚ a zo strany EIB, veľké finančné čiastky, veľké investície. Potom je tu diskusia aký bude budúci nástroj kohezné fondy, štrukturálne fondy, ktoré sú tie často trpiace, financované cez verejné rozpočty. Sú tu pravidlá často veľmi zložité, komplikované. Ten ďalší nástroj 26 štátov Eh, a aplikovali to v 26 štátoch. To bude v budúcnosti zaujímavé. Rozpočtová situácia sa rozhodne nezlepšila. Je tu množstvo výziev voči európskemu rozpočtu. Máme tu ďalšie trastové fondy, ktoré sa založili, nové finančné nástroje a, a ak FC ktorý mal pôvodne bežať do 2017, ak sa teda prezentuje ako úspech, budú sa žiadať e, i ďalšie prostriedky z rozpočtu. Avšak rozpočet je to e, natoľko napätý, že sa otázka znie, odkiaľ by tie prostriedky mali prísť. Nemyslím si, že ľudia z ITRE budú ochotní z nástroja Connecting Europe alebo z Horizontu 2020 poskytnúť prostriedky, e, limity e, kvôli výzvam v migračnej otázke e, sú už vyčerpané. Takže ako vyzerá diskusia v komisii? Uvažujúc o tom, ktoré nástroje v budúcnosti by mali mať prednosť, klasičná, klasická kohezná štruktúrálna politika, alebo prejdeme viac k tomu, k tým zmiešaným finančným nástrojom, kde sú e, časti európskeho rozpočtu premiešané so súkromnými investíciami a malo by to viesť k úspechom. To nám teda treba ukázať, pretože doteraz je to všetko iba na papieri. Ďakujem, je to naozaj nemilosrdné, ako, ako tu vidíte. Každý chce, aby ste boli veľmi uh, úprimní a odpovedali ste na otázky. Budem sa snažiť byť uh, čo najúprimnejší. Boli tu dve otázky španielsk, týkajúce sa Španielska, týkajúce sa vysokého množstva tých výhrad do roku 2015. Najväčší problém v Španielsku je ten, že je tu kombinácia národných a regionálnych častí. Takže ak je tu jedna jednotná e, vec, je, tu, je ich tu niekoľko, má to viacero dopadov na viacerých frontoch preto tie vysoké čísla, ale vždy vidíte i to, všetky španielské výhrady sú čiastkové. Len určité časti programu sú dotknuté, nie program ako celok, ktorý by bol dotknutý. Dobrá správa znie, že pre programovacie obdobie sme veci vyriešili, takže teraz je tu oveľa štíhlejšia štruktúra a ten efekt prenášania e, jedného problému, ktorý nakazí ostatné v budúcnosti, by už nemal e, nasledovať. Bola tu tiež otázka týkajúca sa Portugalska, pokiaľ ide o makroekonomické kondicionality. Na vyjasnenie poviem, že nebudeme hovoriť prerušovaní, pozastavení platieb. Tak k tomu nebude. Otázka znie záväzky a záväzky, ktorých sa to čiastočne dotkne, sú záväzky z roku 2017. Ako viete, mali sme tu už tri tranže záväzkov 14, 15 a 2016 a tieto záväzky vôbec nie sú plne spotrebované. Takže najprv treba pracovať na 14., 15. a potom 16. a až potom prichádza 17. rok. Pokiaľ ide o oznámenia, komunikácie, boli tu, bolo tu viacero apelov týmto smerom. Opätovne zopakujem, som veľmi za. Ak chcete, máme tu konkrétne projekty, konkrétne krajiny. Ak chcete pre vašu prácu niečo, eh, ak máte zoznam projektov a tak ďalej, hovorte prosím s našimi ľuďmi, my chceme, aby váš život bol čo najúčenejší v tomto ohľade a určite maximálne súhlasím s tým, že komunikácia musí byť lokálna. Tú komunikačnú vojnu v, Bruseli, e, v bruselskej bubline nevyhráme, pretože tu e, novinári sa zaujímajú len o veci, ktoré nefungujú. Hoc aj máte projekt v krajine, ktoré nie je vašou krajinou, to je e, v nich v úzovkách vždy dobrá správa. To má záujem o Fungujúce projekty a úspešné príbehy, to sú ľudia, ktorí majú z toho užitok, takže treba byť lokálnejší, keď hovoríme o komunikácii a tak činíme s našimi zastupiteľstvami. Máme tu teraz špeciálne e, školenia pre e, riadiace orgány, aby oni tiež mohli využiť svoje komunikačné rozpočty účinnejšie nie je to nejaký, nejaký, nejaký letáčik, to či ono, alebo teda plagát, bolo financované EÚ. V tejto komunikačnej vojne treba urobiť viac. To sa, myslím, spomenulo už viackrát. Rozpočet 2017 vidíme tu pokles eh, v vyčlenených platobných prostriedkoch. To odzrkadľuje skutočné potreby nie sú to rozpočtové úvahy. Tu ide o to, čo nám hovoria členské krajiny, čo je potrebné na budúci rok. Hoď to všetci viete, a to bola tiež otázka dezignačného procesu, bohužiaľ musím povedať, ako vždy, na začiatku obdobia je tu sklz toto do určitej miery je <clears throat> normálne, pretože je tu ten prekryv programovacieho obdobia. Staršie obdobie teda stále funguje a nové obdobie <clears throat> začalo. Sú to však tí istí ľudia. Nikto nechce prísť o prostriedky, Nemáme tu veľkú mieru vyhradených, vyčlenených pracovných prostriedkov pre prechodné platby. Myslím si, čo je dôležité eh, tu zdôrazniť v diskusii, pretože ľudia hovoria, politika nefunguje, vidno to, pretože je tu málo platieb. Čo je veľmi dôležité tu povedať je, že v tomto novom období sme chceli spoločne zvýšiť kvalitu e, v našej práce a veľmi kvalitné projekty a výdavky znamenajú veľa prípravy. Takže tá kondicionalita ex ante a tiež správa a e, systém kontroly, to je veľmi náročný systém, pretože od počiatku chceme zabezpečiť, aby to boli nízke chybovosti. To všetko znamená, že platby, platobný proces je e, sklze. To je dôležitá poznámka pre rozpočet 2017. Už nie sme v situácii, v ktorej sme boli pred rokmi, kde sme mali taký sklz nesplatených faktúr. To už jednoducho neexistuje. Pokiaľ ide o absolutórium, ďakujem e, za poznámku, že chyby nie sú podvodom. Vychádzali sme tu v práci z, z, z práce v skupine na vysokej úrovni. Treba sa zameriavať na život e, príjemcov, osobitne potom umožňujúc zjednodušenejšie e, nákladové opcie namiesto e, umožnenia výdavkov tu či inde, v e, paušálne sumy, odhady, telefonáty, to všetko administrácia a tie papierovačky sú pre potom záverečných užívateľov ľahšie. A to je jedna časť. A ďalšia sa či týka finančných nástrojov, kde nie je to veľmi jednoduché implementovať ich. A tu navrhujeme asi zjednodušenia. Prepojenie s FC, aby fungovalo lepšie. Dezignačný proces ďalej ten e, dopad je už zmiernený. Niektoré krajiny veľa urobili, iné zasa nie. Sklzy v dezignačnom procese vedú i k sklzom v platobnom procese. Ako náhle však sa potvrdí to vyčlenenie, tá dezignácia, platby môžu e, plynúť. K otázke Brexitu zostávam lojálnym e, štátnym úradníkom až do poslednej chvíle a svoje vlastné myšlienky k Brexitu vám komunikovať nebudem. Pro momentálnu politiku e, Spojené kráľovstvo je členskou krajinou so všetkými povinnosťami a výhradami. Pokiaľ ide o programy, pokračujeme. To je veľmi jasné. Jeden e, z kolegov povedal generálnym riaditeľom v tejto oblasti, sa treba naučiť povedať e, celú pravdu. A to znamená neviem, nevieme. O budúcnosti jednoducho ne, je to jednoduchá, jediná otázka, úprimná, odpo, odpoveď úprimná, ale som si istý, že postupne sa veci vyjasnia, ako čas bude plynúť. K vašej otázke, pokiaľ ide o oznámenie, už som odpovedal, je pravdou, že v oznámení musíme tiež povedať, že nielen ľudia majú prínos z projektov tam, kde projekt sa uskutoční, je to tiež priemysel a mimo. A toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo v, tejto, v tomto modeli založenom na evaluácii ex post máme tieto e, pozitívy všade. Nejde to len nevyhnutie cez projekty v daných regiónoch, tiež je to ten e, efekt prenosu od e, dodávok k projektom niekde inde. Máte však pravdu, že toto je veľmi dôležitý bod, ktorý musel zaznieť. Pokiaľ ide o rozpočtovanie založené na výkone, máte pravdu, mal som mať asi doplňujúcu priesvitku k výkonu, pretože v v mojej správe o každoročných e, výkonoch vych, vychádzame z, z výkonu Pán Celer, vždy, ako viete, kladiem dôraz na túto otázku. FC v budúcnosti, nemôžem vám viac povedať o budúcnosti, môžem vám však povedať, čo sa deje teraz. A to by mohlo byť zaujímavé pre budúcnosť. O toto ste diskutovali i v tomto výbore. Nemyslím si, že je to diskusia či to budú buď finančné e, nástroje alebo iná politika. To jednoducho ni, sem nepatrí. Kohezná politika používa finančné nástroje a ja si myslím, ak sa pozrieme na vecnejšiu, e, väčšiu e, ekonomickú perspektívu, máme tu veľa kapitálu v Európe a vo svete. Problémom je, že verejné inštancie, verejná, väčšina z nich má veľké rozpočtové problémy. Čo sa musíme my snažiť urobiť, je mobilizovať kapitál prítomný na investície, ktoré sú potrebné. A po, mnohé sú naozaj potrebné. A to je základný blok týchto finančných nástrojov. A ja si teda myslím, že v FC, ale tiež v rámci e koheznej politiky musíme intenzívnejšie e, o tom premýšľať. To však neznamená, že finančné nástroje sú e, zlatým e, univerzálnym riešením na všetko. Ak chcete integrovať migrantov, musíte si zobrať pôžičku na naučenie sa jazyku. Sú tu jednoducho veci, ktoré, kde to nedáva zmysel. Musíme však túto otázku konfrontovať otvorenejšie, viete, že máme v investičnom pláne pána Junckera záväzok ku koheznej politike zdvojnásobiť e, objem finančných nástrojov a teraz e, výrazne pracujeme na kombinácii klasických štruktúrálnych fondov z EFSI, pretože ako ste boli povedali, momentálne tu máme projekty EFSI takmer všade, to je pravda, ale vidíme, že v kohezných krajinách je to ťažšie kvôli ekonomickej situácii kvôli rizikovému procesu. Zase je tu teda situácia s relatívne mies, nízkou mierou štrukturálnych prostriedkov viete pritiahnuť štrukturálne projekty. Že niektoré rizika sa prevezmú štrukturálnym fondom a toto je e, situácia win-win. Priťahuje projekty EFSI do chudobných oblastí a umožňuje štrukturálnym fondom zohrávať užitočnú úlohu pre rozvoj krajín. Myslím si teda, že to nie je buď alebo otázka. Čoraz viac je to integrovanejšie, poli, integrovanejšia politika a implementácia, ktorá bude dláždiť cestu do budúcnosti. Ďakujem vám ešte raz a dúfam, že som odpovedal na väčšinu z vašich otázok. Ďakujem. Ako zvyčajne odpovedali ste na všetko. Dovolte mi, aby som uzavrela naše stretnutie. Ďakujem vám za dnešnú prítomnosť, ďakujem vám za vašu prezentáciu, za všetky odpovede a rada by som poďakovala e, členom výboru za vynikajúcu spoločnú prácu. Ďakujem vám za e, tú radosť z, z možnosti kontaktovať vás a pomo- pomo- pomoc, za pomoc našim krajinám. Ďakujem vám za vaše osobné prístupy, každému z vás. Myself, thank you. I ja vám ďakujem za seba, za podporu, za tie mnohé roky. Máme pre vás malý darček. A to je v zmysle všetkých predpisov. Myslíme tu na auditorov, nebojte sa. Myslíme na e, auditorov, ale chceme, aby ste si na nás spomenuli. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Ďakujem.